Meine Damen und Herren, Dámy a páni, Otváram naše zasadnutie. Máte poznámky programu dnešného rokovania. Nie je tomu tak. Ja ako tradične tiež nemám čo dodať. máte výhrady k zápisnici, minimálne tí, ktorí ste zápisnicu čítali. Tým pádom otázka sa vybavila. Dostávame sa k otázkam finančných nástrojov. rokovania pre oblasť zahraničnej politiky sa uzavreli minulý týždeň, pre rozvojovú oblasť večer v pondelok. bol tu súhlas s dojednaniami a ten výsledok je aký taký. Napísali mi tu veľmi, veľmi dlhú, dlhú poznámku, tak som to zhrnul do tých slovíčiek la la la. Je tu želanie, eh, to naše želanie prejsť s plnohodnotnými delegovanými aktami neprešlo. Zlyhali sme a to na plnej čiare. Je tu veľká koalícia v mnohých oblastiach s, k, s národnými, medzi národnými byrokraciami a byrokraciou komisie. Hlavne kolega Füle eh, o tom niečo je. Eh, treba naozaj politicky o tom premýšľať. Treba zamýšľať sa nad tým, ako pracuje koreper, ako pracujú veľvyslanci, ktorí eh, ani netušia, tuším, aký mandát majú. Veľmi e, flagrantne to vidieť na osobe úradujúceho predsedu e, veľvyslanca litovského. Koreper pracuje e, takým systémom, ktorý s klasickým systémom druhej komory a parlamentnej nemá čo dočinenia. A to je pri normálnom legislatívnom postupe naozaj problém a to je problém zmeny. Každopádne e, v rámci tých možností sme e, málo čo získali pri otázkach horizontálnych alebo či pri správach, ktoré, ktoré vyjednali naši kolegovia, spravodajcovia. A to je preto kolegom spravodajcom, ktorí trpezlivo pracovali po dlhú dobu. Chcem sa im poďakovať. Dôležitým bodom je to, že po mnohých obklukách e, vzniklo aspoň to, že máme e, revíznu doložku, že po dvoch, troch rokoch sa za určitých podmienok e, balík dá ešte otvoriť s argumentom, že nie je všetko uzavreté na 7 rokov. To znamená, že ďalší parlament v tejto otázke nemá ale čo povedať. A to je, prosím, e, čosi, čo nie je zvyčajné v diplomácii, minimálne v demokracii. Aber das ist nicht nur die europäischen, sondern auch die nationalen. Nie je to len otázka e, európska, ale e, týka sa aj národných úrovní i tam akoby prevládal názor, že e, politika by sa robila lepšie, keby neboli parlamenty, ktoré len vyrušujú. Napríklad sme presadili i to, že že e, ten princíp bude e, platiť pre budúcnosť, nie spätne pre staré prostriedky. Podarilo sa nám dostať ďalej v množstve oblastí, kde spolu E, účinkovanie e, geografických e, odborných ťažisiek. Podľa mňa tu treba spolupracovať, podporiť to. A je to teda tá cesta tých pozmenených, amending, delegovaných aktov. Čiže je tu veľa možností ešte na nižšej úrovni, ako sú tieto delegované akty. Teraz by som poprosil, aby spravodajcovia jednotlivých oblastí e, povedali zo pár poznámok k týmto témam, pár kukan pre nástroj susedstva. Ak sa dá, tak na dve minútky. Prosím, nezmeďte nás pred tým hlasovaním prílišnými detailami. Ďakujem, pán predseda. Kľúčom pre rokovanie a pre európsky e, nástroj susedstva bol z princíp viac za viac, viac demokracie, viac e, podpory. Zjednodušene po dlhých diskusiách ku kritériám a fungovaniu tohoto mechanizmu sme dosiahli dohodu v dvoch e, mechanizmoch. V prvej časti sme, budeme operovať s modifikovateľnými rozsahmi až do 20 V druhej časti navrhujeme dodatočný finanč, dodatočnú finančnú podporu len pre tie krajiny, ktoré dosahujú pokrok vo výstavbe demokracie a v reformách, ktoré súvisia e, s týmto. Táto podpora je pod e, špeciálnym e, zastrešujúcim programom až do 10 rozpočtu pokiaľ ide o pokrok parlamentu e, pri vytváraní udržateľnej demokracie pre jediným kritériom pre dodatočnú podporu sa, e, sa dosiahlo. Uznesenia sú v rovnakom rozsahu ako závery Európskej rady vo všeobecnej e, rovnom rámci politík. Toto bude asi rada spochybňovať, ale naše pozície sme nakoniec obhájili. Pokiaľ ide o zapojenie občianskej spoločnosti, záverečný text odzrkadľuje e, znenie, ktoré navrhol Európsky parlament. Pokiaľ ide o demokratickú kontrolu zo strany parlamentu, dojednali sme e, dodatky vyjednateľné cez delegovanými aktami. Tu sa indikujú e, alokácie v percentuálnych podieloch rok 2018, stredonový výhľad, tak aby budúci parlament mal možnosť diskutovať o prioritách v rámci susedskej politiky. Toto je vlastne menej, než sme mali na mysli na začiatku svojho rokovania, pokiaľ ide o delegované akty. Čo sa však dosiahlo, bol výsledok dobrý. López Isturis, kde je? Eh, Iba jediné, čo chcem povedať, je, že v mojom, podľa môjho názoru tento finančný inštrument je dobrý a chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, rade, a chcem vyzdvihnúť trpezlivosť parlamentných lídrov, ktorí mi pomohli zhostiť sa tejto úlohy. Je jasné, že s týmto nástrojom sa spúšťa nová fáza aktivity zahraničnej služby Európskej únie. Budeme mať našťastie nový finančný rámec a táto nová fáza bude vybavená nástrojom, ktorý je špecificky vytvorený na, e, vlastne na potreby EÚ. Náš nástroj PEI potrebuje ako prvý cieľ a jeho úlohou je e, finančná pomoc Európskej únie našim strategickým partnerom, ako aj vývoj politik, ktoré majú čeliť hrozbám a výzvám globálneho charakteru tejto komplikovanej situácii Európa musí byť konkurencieschopnejšia a povedali sme, že tento nástroj musí rovnako e, sa snažiť e, splniť požiadavky Európa 2020. A to znamená, že pre toto obdobie máme 5 hlavných cieľov tejto stratégie. Všetci ich poznáme. Zamestnanosť, inovácia, vzdelávanie, sociálne začlenenie a udržateľný rozvoj lepší prístup e, trhov k európskym e, k trhom európskych podnikov, udržateľný rozvoj, podpor vedy, inovácie, konkurencie, schopnosti, mobilita a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako presadzovanie verejnej diplomácie a akademická spolupráca, ktorá nie je zanedbateľná. A v zahraničnej službe budeme presadzovať obchodnú politiku EÚ vo svete a budeme posilňovať naše politické vzťahy s komerčnými partnermi. A v mene výboru INTA môj kolega eh, vypracoval eh, správu špeciálne pre zahraničný obchod. A chcem sa poďakovať poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na tejto správe. V januári začína nový finančný rámec a ako vieme, začína sa nová fáza či- e, zahraničnej činnosti EÚ. Cieľom je väčšia participácia Európskeho parlamentu ako spolulegislátora na týchto politikách. Stanovili sme si priority aj ciele, e, vďaka čomu naša účasť na legislatívnych aktoch počas platnosti tohto aktu, ako aj účasť e, na e, dôležitých aktivitách zvýrazňuje našu inštitucionálnu právomoc v tejto oblasti. Ja odporúčam, aby sme hlasovali za e, tento návrh, lebo posilňuje hodnoty Európskej únie e, v týchto chvíľach. Dobré ráno, pán predseda. Ďakujem za to, že ste nám dali možnosť hovoriť o e, rokovaniach, o nástrojoch, o ľudských právach. nie ide len o ten nástroj pre e, ľudské práva, ale aj na podporu demokracie. Je to jedna z oblastí, kde zahraničná politika EÚ je veľmi úspešná a preto je to z pohľadu EÚ veľmi dôležitý nástroj, doplnkový k ďalším nástrojom. To znamená ľudské práva a demokracia a ich podpora. Nuž, by mali byť mainstreamové k ostatným, ostatným nástrojom. Len tam, kde to nejde, e, pokračovať v tejto politike, pribúda ešte e, i tento nástroj o ľudských právach posledných rokoch táto politika bola veľmi úspešná. Našim cieľom nebolo nástroj drasticky meniť, ale zamerať sa na výzvy, ktoré sú nové z dôvodu e, arabskej jary, ale aj diskusie o ľudských, ľudskoprávnych otázkach, ktoré by sa mali odzrkadliť v nástroje vývojové tendencie od roku 2006 odkedy vlastne bol vytvorený posledný ten nástroj. Tretí cieľ, ktorý nástroj samozrejme by mal odzrkadlovať, čo sme vnímali i v smerni- implementačnej smernici, to je samozrejme e, otázka inštitucionálnych zmien, hlavne posilnená úloha Európskeho parlamentu. Pre tento nástroj i ďalšie je dôležité i to, aby tzv. strednodobná revízia sa uskutočnila vo forme, ktorá budúcemu parlamentu umožní e, ešte raz vyvíjať vplyv na strategické otázky pri e, e, tvárnení tohoto nástroja. Nechcem ísť do detajlov, len chcem dodať, že tu pri rokovaniach samotných s radou, či už s komisiou, o obsahoch rodovej rovnosti, právach, sexuálnych menšín, zameranie na potrieb, potreby e, bojovníkov za ľudské práva v zložitej situácii, že to všetko, e, e, že tu pri tom všetkom sme dosiahli rýchlu zhodu, takisto sme zohľadnili sociálne práva, právo na rovnaký životný štandard, pracovné štandardy, zodpovednosť podnikov sociálna a tiež základné právo viesť podnik, to čo všetko je v charte základných práv v Európe. E, teda právo vykonávať podnikateľskú činnosť. To všetko je súčasťou tohoto nástroja. Pokiaľ ide o delegované akty, už tak tu v doplnku máme 5 veľkých e, cieľov, teda v prílohe pred marcom 2018 e, sa to pridá do strednodobej revízie. V rôznych oblastiach sme ale dohodu nedosiahli s jednou výnimkou poprvýkrát sa e, formálne potvrdilo, že pozorovateľské misie pri voľbách už nebudú e, znamenať 25 rozpočtu, alebo nezmiznú v tých 25 Je to celé jednoducho bola dohoda, e, ktorá prebieha už roky, že jednoducho toto sa teraz formalizovalo záver alebo záverom a to hovorí o význame e, inštitúcií v EÚ, sa ten e, e, rozsah stanovil na 1,3 miliardy eur. To je 20, 20-percentný nárast v oblasti podpory demokracie a ľudských práv. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz pani Lochpíler. Ďakujem. Budem dnes hovoriť e, za e, pána Butikofera, ktorý bohužiaľ ochorel. Dosiahli sme záverečnú dohodu k novému nástroju, ktorý sa bude volať nástroj prispievajúci k stabilite a mieru. Chcem zdôrazniť niektoré kľúčové úspechy parlamentu v novom nástroje. Parlamentu v tomto novom nástroji Spoločne je tu e, prevencia e, konfliktov. Tu sa zdvojnásobujú finančné prostriedky na aktivity v tejto kapitole až na 200 miliónov eur. Poučili sme sa z minulých skúseností, napríklad z arabskej jary, kde e, snaha o stabilitu viedla k zanedbávaniu činnosti občianskej spoločnosti. A teraz sme teda za hrnuli zmienku o boji za mier a takto lepšie vieme podporiť e, mierotvorné aktivity. Nástroj e, bol vytvorený tak, aby nepracoval len s vládou a mimovládnymi zložkami, ale aj s občianskou spoločnosťou. Občianská spoločnosť bude v centre e, tohto partnerstva mierotvorného a občianská spoločnosť bude mať svoju úlohu pri implementácii aktivít kvôli citlivosti práce na bezpečnostných otázkach, predovšetkým v boji proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti, sme vytvorili e, ľudskoprávny mechanizmus, kde IAS a komisia budú povinné e, vytvoriť systém zabezpečujúci e, vykonávanie medzinárodného práva v ľudskoprávnej oblasti pri všetkých krokoch v tejto oblasti. Okrem toho ESVČ a komisia musia kom- parlament informovať o implementácii ľudskoprávnych mechanizmov. Pod- máme intenzívny dialog s Európskym parlamentom, e, vrátanie štrukturovaného dialogu vo všetkých fázach implementácie e, akcií ESV v, i v krízových situáciách. Toto e, našej následnej práci v AFETE dá lepšiu bázu takisto pri eh, bezpečnostnoprávnych otázkach a konf- riešení konfliktov. Chcem v mene pána Mubitikofera i v mene pani Brantner poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s tieňovým spravodajcom Galtieri, Kejlam, Lamsdorfom a s pani Lulingovou. Ďakujem. Libor Rouček. Slovo má Libor Rouček. Thank you, Chairman. So it's IPA e 2. Ďakujem pekne, predseda. Čiže je to predstupová pomoc EP2. Eh, A po mesiacoch eh, rokovaní sme nám podarilo dosiahnuť komplexnú dohodu o právnom eh, texte, hľadne financovanie rozšírenia na našich 7 rokov. Hovoríme o vysokej sume peňazí, je to viac ako 11 miliard eur. Poprvýkrát parlament sa zúčastnil tohto procesu ako spolu zákonodárca no a kompromis s litovským predsedníctvom je dobrý, realistický a reflektuje kľúčové politické priority Európskeho prior- eh, parlamentu. Eh, máme 5 alebo 6 priorít. Eh, nariadenie musí mať ciele pre politiku rozšírenia ďalej. E, kompetencie parlamentu boli e, garantované a dokonca rozšírené, čo je pre nás veľmi dôležité. To posilňuje našu úlohu v procese rozširovania ako celku a tiež e, to vedie k vyššej demokratickej legitimite celého procesu. A v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby špecifické ciele PA boli implementované eh, v rámci tematických priorít, eh, ktoré sa dajú meniť delegovanými aktami v polovici času platnosti, ak si to okolnosti vyžiadajú. No a takýmto spôsobom nový parlament eh, bude môcť hovoriť niečo k eventuálnemu prístupu cieľono a myslím, že v rámci politického rámca pre EPA prestupovú pomoc uznesenia parlamentu budú musieť byť zohľadnené e, rovnako, alebo približne rovnako ako e, správy o pokroku komisie. No a tým, že e, týmto ustanovenia začnú byť nezáväzné, tak je to veľký dôl, cieľ výdobytok pre parlament. No, bol zavedený systém stimulov, to znamená, že krajiny budú môcť byť odmenované za, eh, za kvalitnú implementáciu eh, prestupovej pomoci a plne kodanských kritérií. No a ďalej, že indikátory treba používať na meranie postupu krajiny. No a po piaté, parlament uspel zajistiť spoločné stanovisko priložené k nariadeniu, že financovanie pre menšinové skupiny bude pokračovať. No a tak ako to je v prípade každej kompromisnej dohody, parlament musel tiež ustúpiť v niektorých otázkach. No a teraz hovorím o otázkach beneficientov, ale aj tak z našich našich eh, prioritách sme zaistili, že financovanie bude pokračovať aj po roku 2014, takže myslím, že kompromis je dobrý, je to dobrý výsledok pre parlament. Tiež by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, Jensky, pánu Kačinovi, Cornelisen, Tanoka, pánu Mejerovi a tiež by som chcel poďakovať Christianovi Vigeninovi, ktorý ešte už nie je, ktorý sa zaoberá inými problémami v Sofii, ale on bol spravodajca, ktorý spustil tento proces. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. No a ja rozhodne koreper Európskeho parlamentu, pretože v priebehu rokovaní som sa naučil, keď eh, mi vydávač eh, rady povie, že koreper hovorí nie, nie a keď eh, príjmajú, alebo teda predkladá návrhy, ktoré sa nenapáči, tak tiež poviem, že môj koreper povedal nie. Takže teraz však musíme postarať o to, aby náš koreper povedal áno. Takže ku každému bodu len jedno hlasovanie, takže budem um, poviem len názvy jednotlivých správ. No a teda ako prvý elektronické hlasovanie. A to je spoločné pravidlá a postupy. Takže kto je za? Kto je za túto správu? Ganz war nichts. Abstimmung ist. Hlasovanie je ukončené. hlasov za. Teda sa zdržali, takže gratulujem spravodajcovi. Wir stimmen jetzt ab über... Teraz eh, ďalšia správa správa Lambsdorff, EHDR, elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 44 k 1 ku 4. Gratulujeme. Graf Lansdorf, aj keď ten výsledok nebol taký dobrý ako tá, pri tej predchádzajúcej správe. Dobre, ďalej prechádzame. E, predstupová pomoc, kolega Rouček, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 47 hlasov za, Dva hlasy proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme, kolega. A teraz e, kolega Kukan. Hlasovanie otvorené. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie ukončené. 46 hlasov za, 1 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme, pán spravodajca. na Nástroj partnerstva. Antonio. Hlasovanie otvorené. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist mit 47 Čiže 47 hlasov za, 0 proti, Dva sa zdržali. Nie to nerád, taký dobrý výsledok, ale gratulujem. Nástroj stability. Hlasovanie je otvorené. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 47 hlasov za, 2 proti, bolo to prijané, prijaté. Takže pani, pánu Butikoferovi a pani Brantner naše mene zagratulujte, prosím. No a teraz prechádzame ďalej. Teraz prechádzame k správe Albánsko. Kolega Vulianič. Chcel by, chceli by ste niečo povedať? Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel vyjadriť svoju vďaku tieňovým spravodajcom a niektorým ďalším ľuďom z parlamentu, ktorí mi pomohli svojimi radami a odporúčaniami, ako postupovať, keď sa veci trochu zadreli. No a rád by som chcel poďakovať sekretariátu za ich nasadenie a prácu, a hlavne za to, že hlasujeme o tomto uznesení. Môžeme dnes už hlasovať. Ja som sa snažil trochu tlačiť na to, aby sme hlasovali dnes na fete a na plenárnom zasadnutí budúci týždeň. Na jednej strane kvôli tej krajine. Myslím, že si to zaslúžia, no a na druhej strane kvôli parlamentu, pretože si myslím, že parlament si zasluhuje dostať príležitosť sa rozhodl v tejto otázke ešte pred rozhodnutím rady. No a dosiahli sme viacero kompromisov a myslím, že uznesenie je správnym smerom a všetky pozmejúce návrhy idú tiež rovnakým smerom a snažia sa dať Albánsku, štatút kandidátskej krajiny. Ja ďakujem za všetky, aj keď ako spravodajca som niektoré z nich zamietol. Úprimne dúfam, že tento krok, plenárne zasadnutie, plenárka parlamentu schváli a že rovnako to schváli aj rada tento mesiac. Opätovne Ďakujem všetkým za pomoc. Ja som nemal skúsenosti, keď som sa dostal tejto úlohe, ale myslím, že všetci z nás odviedli veľmi dobrú prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, s tým úplne súhlasím, minimálne s poslednou časťou. A Prejdeme k hlasovaniu. Hlasujeme o kompromisný, kompromisný návrhu číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa. Takže to bolo prijaté. A teraz 34. Budeme hlasovať o druhej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Tretia časť za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Teraz kompromisný návrh eh, číslo 2. Pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Moja skupina by chcela navrhnúť malý dodatok k tomuto kompromisu číslo 2 prostredníctvom ústneho pozmenujúceho návrhu. Zdôrazňujem, že to bude ústny pozmenujúci návrh, ktorý e, vlastne e, predstaví e, skupina EPP, aby predseda výboru zachoval svoju neutralitu. Ďakujem, pán predseda. Môžeme o tom hlasovať. Pán Rouček, predseda, ja s tým mám menší problém. Ja nie som proti tomu obsahu, pretože je to dôležité v Albánsku, v všetkých ďalších krajinách, aby vláda a opozícia spolupracovali. A to by malo takým dlhodobým signálom, ktorý vysielame, ale mám problém s postupom v tejto fáze predložiť to ako ústny pozmeňujúci návrh. Mohlo sa to urobiť v rámci bežného postupu, takže z tohto dôvodu naša skupina bude proti. Pán Rovček, môžem povedať, že to je spoločný návrh EPP a SAD do pléna. To by bol potom bežný postup. Nech sa páči. Takže budeme proti teraz a uvidíme, čo bude na pláne. Pán Salafranka. My vieme, pán predseda, že rokovací poriadok dáva možnosť štyrom členom výboru predniesť ústny pozmenujúci návrh. Vysvetlenie je jednoduché. Včera, keď sme mali schôdzu našej skupiny, skupina jednomyselne žiadala, aby sme tento dodatok predložili a je veľmi rozumný. Ja veľmi chápem pána Rovčeka, e, ale som si poznačil veľmi dobre tento postoj aby skupina EPP, keď vaša skupina predloží nejaký e, rozumný návrh, sa zachovala podobne. V tomto výbore sme mali vždy otvorený postoj, aby výbor hlasoval o ústnych pozmenujúcich návrhoch a nikdy sme nenapádali tento princíp. Herr Rouček. Pán Rouček. Pán Salafranka ja nemyslím, že je férové, tak to hovoríte, rovnako musíme hovoriť o týchto veciach na našej skupine, takže prosím, pochopte to, ako som povedal, teraz vo výbore budeme proti a môžeme spolupracovať na nejakej formulácii, ktorú spoločne budeme môcť predniesť na pléne, čo uspokojí vás, ale súčasne aj my si to budeme môcť prediskutovať eh, medzi sebou u nás na skupine aj s ďalšími politickými skupinami. No dobre. Teraz sa eh, nebudeme o tom diskutovať. Je dostatok hlasov proti, čiže bolo to zamietnuté, ale eh, bol tu prísľub, že sa na plenárku bude budú snažiť hľadať, nájsť riešenie, ale musíme povedať jednu vec. Ja sa Albánskom zaoberám už veľmi dlho. No a problém bol vždy, že vládu, vládu žiadali, aby spolupracovala s opozíciou. No a stará vláda dala mierový prechod. No a to, o to, čo sme žiadali predtým od opozície, by to umožnili. A to treba povedať. Poprvýkrát roky máme opozíciu, ktorá akceptuje výsledky volieb, je do parlamentu a venuje sa bežnej parlamentnej činnosti a práci. No a myslím, že to treba povedať, pretože mm. inak mám pocit, že celý postup, a to meškanie, že to bolo dvakrát odložené, a to bola len stranická, stranická záležitosť. Čakať kým sa k moci nedostane nejaká konkrétna strana. A to by bol veľmi zlý signál. Ja teraz hovorím ako člen EPP a nie predseda parlamentu. Ja si myslím, že e, socialistická skupina sa venuje stranickým myšlienkam a nie je nášmu spoločnému dobru. No a to ja by som očakoval a preto očakávam, že na plenárke sa nájde riešenie a prebehne dobrá spolupráca. Pán predseda, váš dojem nie je správny. Ako som povedal, keď sme sa zaoberali Albánskom, keď sme sa zaoberali Macedónskom, spolupracovali sme a aj budeme spolupracovať, pretože tie krajiny musia uspieť, my chceme, aby uspeli taká vládnúca strana ako aj opozícia, bez ohľadu na to, kto je pri moci, či už je to eh, sestierská strana EPP alebo SAD, alebo akákoľvek iná strana. Oni musia spolupracovať a myslím, že to, o to by nám malo ísť. No a ja vám môžem prislúbiť za našu skupinu, že to urobíme, ale nájdeme nejaké kompromisné znenie na plenárku. Ďakujem. Dobre, bol tu ústny pozmeňujúci návrh, ktorý bol zamietnutý, pretože skupina povedala, že sú proti. No ešte Nikdy sme o tom nediskutovali, takže teraz sa prechádzame k hlasovaniu na kompromise 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Bol prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 3 za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Teraz eh, pozmeňujúci návrh 42 eh, ten bol stiahnutý, takže kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijatý kompromis, eh, teda kompr- pozmeňujúci návrh 45 za. Proti zdržali sa zamietnutý. Kontrola, dobre. Hlasovanie je ukončené. 23 hlasov za, 28 proti zamietnutý. Teraz kompromis 5, kto je za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 47 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 51 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatý Kompromis 7. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. si na 58. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 8. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 62 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý. 74 za, proti, zdržali sa prijatý. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 78 za, Dostný pozmeňujúci návrh za, proti. Kto je za? Proti. Tento pozmeňujúci návrh kúkam bol prijatý proti EPP. 64 za, proti zdržali sa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 102 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatí, 105 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kontrola. Ja. Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 23 za, 28 proti, bolo to zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa, prijatí. 107 za, proti, zdržali sa, prijatí. 108 za, proti, zdržali sa, kontrola. Hlasovanie bolo ukončené. 29 za, 22 proti, bolo to prijaté. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 112 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa zamietnutí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, kompromis 18 za, prijatý, 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 121 za, proti, zdržali sa prijatí, 122 za, proti, zdržali sa, prijatí. Elektronická kontrola 122. Súču. Ček, Ist angenommen. Verify whether is checked. Ist angenommen mit 28. Bolo to prijaté, 28 za, 23 proti teraz kompromis 19 za, proti zdržali sa prijatí. 14 teda za, proti zdržali sa, myslím, že tiež to bolo prijaté. 15 za, proti zdržali sa zamietnutí. 16 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. 25 za, proti zdržali sa prijatí, 26 za, proti zdržali sa prijatí, 27 za, proti zdržali sa prijatí, 28 za, proti zdržali sa zamietnutí, 29 za, proti zdržali sa prijatí, 30 za, proti zdržali sa zamietnutí. 31, 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 32 za, proti, zamietnutí. 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 2 z, odpadá 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 4 za, prijatí. 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 8 a 9 za, Bratia zdržali sa prijatí elektronické záverečné hlasovanie. Ja všetko ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 49 za proti, jeden sa zdržal. Gratulujeme, pán spravodajca. Výborná práca. Teraz sa dostávame k správe Kačín. Môžeme, pán Kacín, začať. Máte slovo, ak chcete k tomu niečo povedať. Ďakujem, pán predseda. Rád by som len chcel zdôrazniť, že sme dosiahli naozaj konsenzus a Vieme teraz hovoriť jedným hlasom. 14 podmienujúcich návrhov bolo bezproblematických. Pokiaľ ide o podporu Srbska, nikdy sme neboli takí jednotní. Chcem vám pripomenúť dve veci. E, premiéry Dačič a Tači sú tu dnes. E, je to 20. stretnutie medzi nimi za e, rok. To je historický výsledok, E, miestne voľby e, v, Kos- v Kosove v druhom kole bez akýchkoľvek incidentov a včera novozvolení starostovia a ďalší predstavitelia Srbska a Kosova sa stretli poprvýkrát tu. Mali sme zaujímavé diskusie práve s nimi. Preto som presvedčený, že to nie je len o podpore, je to aj o potrebe posolstva, ktoré naozaj si vážim, že si vážime, čo sa dosiahlo. Preto by som rád vyzval pán predseda vás takisto a vašu vládu, aby ste urobili eh, čo najviac v eh, práce, ktorá je potrebná. Ďakujem. Moja vláda sa bude snažiť o to, o čo sa snaží i vaša vláda. Každý sa snaží o to najlepšie. Nie je možno e, dobre vždy identifikovať len jednu vládu.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 proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, prosím. 37 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 42 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. To si želáte preveriť. Končím hlasovanie. 26 ku 22 príjima sa. Kompromis 4 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 8 za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 52 za, proti, zdržal sa niekto, príjima. 53 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Príjima sa podľa mňa. Preveríme to elektronicky. Všetci boli za, pokiaľ viem, len EPP ukázalo nie jedným hlasom, ale ako chcete. EKR sa predtým nezúčastnilo hlasovanie, takže poprosím skupiny, aby ste sa zúčastňovali hlasovaní. Aspoň váš koordinátor by to mohol urobiť, keď teda má úsilie a snahu o to. Kto je o 54, 55 za, proti zdržal niekto, prijíma sa. 56 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Charles, bolo by možné, aby niekto z vašej skupiny by sa pravidelne zúčastňoval hlasovania? Pri poslednom pozmeňujúcom návrhu nikto z vás nebol, sa nezúčastnil v mysli asi sa zúčastňujete, ale nie fyzicky. Stojí to čas a peniaze, ak to musíme stále robiť elektronicky. Vy tu v parlamente chcete eh, šetriť peniaze, tak prosím, hlasujte. Kompromis 5. Kto je za? Proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmejúci návrh ďalej. 64. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme to. 74. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 85 za, proti, zdržal sa niekto. Ešte raz. 85 prijaté. 86 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 89, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 90 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 91 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 95 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Potom ďalej kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 112 pozmeňujúci návrh za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 113 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 10 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 115 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 116 za, proti zdržal sa niekto. To znamená čo? Sto šestnáct za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 117 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 122 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 12 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. Potom ďalej 132 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 133 za, proti zdržal sa niekto. To si preveríme. Pravdepodobne sa to prijíma. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 136 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 134 za, proti zdržal sa niekto príjma. 135 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. 137, pardon, 138 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. 140 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. 142 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. 5 za, proti zdržal sa niekto príjma sa. 6 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 100, 7 za. Proti zdržal sa niekto, príjima sa. 8 za. Proti zdržal sa niekto, príjima sa. 1 za. Proti zdržal sa niekto, príjima sa. 2 a 3. Kto je za? Proti zdržal sa niekto, príjima sa. 4 za. Proti zdržal sa niekto, Prijíma sa. Elektronické hlasovanie o celku. Končím hlasovanie. Jednomyselne prijaté. Blahoželáme. Teraz ďalej problematika Kosova. Pani Lunaček tu nie je, kto ju zastupuje zo zelených. Pán Šulc, pani Lochpíler. Spoločne sa dohodli, že neprevezmú túto úlohu. 14 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 15 za, proti príjma sa 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. To si preveríme. Popros Bernd, a teda EKR, aby sa láskavo zúčastňovalo. Končím hlasovanie. 25 k 20 Prijíma sa. Kompromis 1 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 31. Kto je za? Prijíma sa. 32 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 34 za. Proti Zdržal sa niekto? Ešte raz 34 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 35 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 37 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 38 za, proti. Prijíma sa. 39 za, proti. Prijíma sa. Kompromis 2 za. Prijíma sa. 50 za. Proti. Zamieta sa. 52 za. Proti. Zamieta sa. Kompromis 3 za. Proti. Prijíma sa. 4 za. Proti. Prijíma sa. 63 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ešte raz, 63, za, proti, EKR, prosím, Ty sú za, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, prvá časť, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, druhá časť, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 70 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Končím hlasovanie. Prijíma sa. V dvoch častiach e, 74. Prvá časť. Proti Zdržal sa niekto? Nie je to jasné. Elektronické hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 76 za, proti, prijíma sa. 78 za, proti, odmieta sa. 79 za, proti, prijíma sa. 80 za, proti, prijíma sa. 81 za, proti, prijíma sa. Kompromis 6 za, Prijíma sa. 88 za. Proti. Zamieta sa. 89 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 90 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 92 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 94 za. Proti. Prijíma sa. 95 za proti, príjma sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 101 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 102 za, proti, preverme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 105 za, proti, prijíma sa, 106 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 108 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 109 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, ústny 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 9 za, proti, príjma sa. 117 za, proti, prijíma sa. 118 za, prijíma sa. 119 za, proti, zamieta, prijíma sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 122 prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 123 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 124 za, proti, zamieta sa. 125 za, príjima sa. 126 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 127 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 128 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 131 za, proti, pri, 132 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 133 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 6. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Sedem za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 8 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 10 za. 11 za. Proti zdržal sa niekto. 12 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 13 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 5 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Potom ďalej Milan Mon. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Tesne zamietnuté. Elektronické hlasovanie, záverečné. Končím hlasovanie. 39 za, 3 proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme. Teraz správa s veľkými e, nádejami do budúcnosti, správa Preda e, Island. Máte k tomu niečo, pán Preda? OK. Nie, dobre, ďakujem pekne, tak začneme hlasovať. Pozrieme si návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí 4 za, proti zdržali sa zamietnutí 6 za, proti zdržali sa prijatí 7 za, proti zdržali sa prijatí 8 za, proti zdržali sa zamietnutí kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A 44 za. Nikto sa nedržal. Gratulujeme. No teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. To je správa Gomeš. Stanovisko pani Gomeš. Anna, chcete niečo povedať? Nie, dobre, takže začneme. Pozmeňujúci návrh 8 za. Proti zdržali sa prijatí. 9 za. Proti zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatí. Nedala som pozor, takže zopakujeme to, kto je za. Návrh 32. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 33 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 14 za. Proti Nezdržali sa. Zamietnutý. 34 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 36 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 37 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa prijatí 16 za, proti, zdržali sa prijatí 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí 39 za, proti, zdržali sa zamietnutí 17 za, proti, zdržali sa prijatí 18 oddelené prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 19 bezpredmetný, 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4, teda 21 za, proti zdržali sa prijatí 4 za, proti zdržali sa prijatí 22 za, proti zdržali sa prijatí 5 za, proti zdržali sa prijatí 6 za, proti zdržali sa prijatí 7 za, proti zdržali sa prijatí 24 za, proti zdržali sa prijatí 25 za, proti zdržali sa prijatí prijatý. 26 za, proti, zdržali sa, prijatý. 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, proti, proti, prijatý. 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. ja, 31 hlasov za, 3 proti, 8 sa zdržali. Gratulujeme, Anna. Teraz Prejdeme k správe o pokroku. Bosná a Hercegovina. No teraz sa musíme postupovať rýchlo, takže len krátke predstavenie správ. Ešte budeme mať ďalšie možnosti hovoriť o týchto správach. 11. decembra je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ešte príde predseda albánskeho parlamentu, takže musíme postupovať rýchlo. Takže slovo má kolegyňa Pak. Pán predseda, kolegyňa, kolegovia, v podstate som si povedal, myslel, že správu, ktorú sme prijali v máji, by som mohla rovnako uh, predložiť, pretože okrem toho, že u referendu nič pozitívne sa nezmenilo, to je problém Bosny a Hercegoviny, nezávisí to len od ľudí tam, ale súvisí to aj s tým, že majú ústavu, za ktorú nesú zodpovednosť, ktorá bola pripravená v Ohio na vojenskej základni a ktorá nezodpovedá požiadavkám právneho štátu. A preto treba chápať, že rozhodnutie prípade rozhodnutia súdu pre ľudské práva v prípade Sejdy Finči, že nemôže každý, každý kandidovať za prezidenta, sú existujú len Bosniaci, Chorváti a Srbi a potom tí ostatní. A to je nepripustné v demokratickej ústave a preto teraz musia plniť, čo im predpísali iní. Ale oni to nedokážu zmeniť a to je problém. Je to problém keď sa neodstráni, tak aj ďalšie voľby budúci rok nebudú akceptovateľné. No a preto tento týždeň pán Fule e, strávil 16 hodín s politickými otcami z krajiny, v Prahe na rokovaniach a ešte stále sa nič nezmenilo. V krajine máme ďalšie veľké problémy, ktoré spočívajú v tom, že takmer v žiadnom prípade sa tie tri etniká nedohodli. No a situácia na meste je veľmi zlá. Aj hospodársky je to zlé, vyzerá to zlé aj vo vzťahu spravodlivosti. Justícia nedokáže presadzovať vlastné rozsudky, Vonové zločiny, ten patová situácia aj v mnohých ďalších rozhodnutiach, ktoré sú nevyhnutné, je to veľký problém. Už som to predtým naznačila. Sú tam dve časti. Na jednej strane je tá entita Republika Srbská, na druhej strane Bosansko, e, Chorvátska federácia. Ich problém si nespôsobili sami, ešte spôsobil Dayton alebo Washington. To znamená, máme 10, je tam 10 kantónov, neviem koľko ministrov, minimálne 140 a keď nie dokonca 160, nedokázal som ich všetky spočítať na títo ministri. Asi že polená pod nohy, čiže sú miestne orgány, nad tým sú kantóny a nad tým sú, je federálna vláda, e, ktorá momentálne tiež ne, nefunguje dobre. A okrem toho je tam ešte bosenská vláda, vláda Bosny a Hercegoviny. Takže e, je, žiadame od nich zmeny, s nemôžu prakticky dovoliť, dovoliť, no ale e, zmena tohto fungovania, zmena inštitúcií, to musia spraviť ľudia na mieste. Nuša musia si uvedomiť, že takto sa pracovať nedá. V tejto krajine je 13 ministrov vzdelávanie školstva a to je nemožné, na to by mohli prijať nejaký, nejaký program Európskej únie. Takže e, veľa sa tu musí urobiť, hlavne pre presadenie cestovnej mapy, aby sme mohol začať platiť asociačný a stabilizačný pakt Bosna a Hercegovina je v podstate posledná za ňou už len Kosovo, takže treba e, zajistiť, aby ľudia aj politici pochopili, čo e, treba urobiť, aby ľudia pochopili, že politici pracujú v ich záujme. E, problém je to aj veľmi rozšírenej korupcii. E, média, podnikatelia, aj politika zohráva veľmi nepríjemnú úlohu, takže skutočne treba zajistiť, aby prišla nejaká zmena, môžeme však len apelovať, vyslovovať to možno, potom pomôže, že aj obyvateľstvo povie politikom, že už je, stačilo. Nie je tu žiadna podpora vedúcich politikov pre reformy, ktoré sú nevyhnutné. Potrebujeme reformu pracovného práva, reformu infraštruktúry, reformy veterinárnej politiky, takže už dlhé roky, minimálne 10 rokov, žiadame, aby v tejto tej oblasti sa niečo stalo, aby produkty, polnohospodárske produkty mohli byť vyvážené, ale ešte stále to nie je doriešené. Takže myslím, že chýba tu dobrá vôľa. A je to inštitúcie, ktoré stavajú prekážky, ale sú to e, lídry strán, ktorí isto ani nemajú politickú funkciu v inštitúciách, takže myslím, že treba veľa robiť od nás. žiada, aby sme vplývali na týchto politických lídrov, ale my nemôžeme nič iné robiť, ako ich žiadať, aby niečo robili. Nemáme žiadny nástroj, máme nástroj EPA, to znamená tieto sa nevyužívajú správne, pretože sa nevedia dohodnúť na tom, kto z nich má profitovať. Takže je to e, skutočne neporiadok a preto myslím, že bolo rozumné, aby sa komisia, aby sa komisia zamyslela, e, či všetky prostriedky EPA môže e, vynaložiť, keď nevieme, kto z toho bude profitovať. Takže nemôže to ísť do vrecieka pár jednotlivcov. Takže ešte raz, je to všetko veľmi ťažké. Ďalej je tu problém ktorý tu zostal ešte z 90. rokov, a to tiež, že je tu veľa utečencov, ktorí sa chcú vrátiť. Mnohí sa vrátili, ale ešte nie všetci, ktorí sa chceli vrátiť, no a preto treba na to poukazovať. Republika Srbska, územie e, na severe, tá skutočne leží úhorom od vojny Bosny a Hercegoviny nemôže sa používať ako polnohospodárska pôda. pôda. Predtým to bolo zázemie pre chorvátske Mese kombináty, no ľudia sa musia vrácať, dokonca aj postavili domy, ale nemajú žiadne inžinierské siete tam, no nemôžeme, e, to je nepripustné, ľudia si to mohli postaviť domy, ale e, nakoniec nemajú to, nie, to nevyhnutné zásobovanie energie. Takže ja môžem povedať, ale môžem len žiadať, v tejto oblasti je treba niečo robiť. No, tu ešte viacero vecí, ktoré v správe som nevymenoval napríklad e, politika životného prostredia, tiež viacero otázok. No už myslím, že treba pokračovať na ceste. Ja som správu nepripravil na hlasovanie dnes, pretože ešte dúfam, že budem môcť povedať niečo pozitívne, že dúfam, že 16 hodín, ktoré File rokoval spolu s lídrami politických strán, prinesú nejakú, nejaký výsledok, aby ten prípad Mili Finči bol uzavrený to je najdôležitejšie, čo treba teraz urobiť. No a dôležité je, aby to otvorilo dvere ďalším problémom, ktoré treba riešiť v oblasti vzdelávania, v oblasti eh, predškolskej výchovy a vzdelávania v oblasti LGBT, práv žien a tak ďalej. No ešte je mi ľúto, že nemôžem predložiť lepšiu správu, okrem toho, že bolo, že bolo vykonané referendum, aj celkom dobre prebehlo, nemôžem nič nepovedať. Dúfam, že predvianočný čas prinúti politikov, aby dospeli k pozitívnemu riešeniu prípadov Sejdy Fiči, a, tak aby stabilizačný asociačný pakt vstúpil konečne do platnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Doris za za prezentáciu situácie to sa uličku vlastne a Hercegovine a o chýbajúcej boli politikov priniesť nejaké zmeny za SAD, pani Gomeš, pán Rouček, nech sa páči. Áno, ako viete, pani Bosku dnes vás spravodajkynia, takže len pár slov je mene. Víta správ Doris Páka cestu nejakú novú dynamiku do prestupového procesu v Bosne a Hercegovine, príprav na voľby v roku 2014, avšak nebol dosiahnutý žiadny veľký problém, pro, pokrok, komplexná inštitucionálna architektúra, nedostatok politické vôle, e, neschopnosť dosahovať kompromisy, nezáujem bosnianských politických lídrov zlepší každodenný život občanov, to stále bráni krajine, aby postupovala vpred v ceste do EÚ. Okrem toho, je to veľmi rozšírená korupcia, vysoké, vysoká nezamestnanosť, čo je veľmi zlé pre výhľady občanov na lepšiu budúcnosť. Takže pani Boskúr sa teší na spoluprácu s pani Páka. Dúfa, že Bosne a Hercegovine a jej občanom ukážeme, že EU neláme palicou nad touto krajinou, no ale ako povedala Doris, je hlavne na politických lídroch, ak sa niečo zmenilo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rovček. Za Alde pani Nates. Ďakujem pekne. Ja chcem povedať pár slov v mene tiež pravda, kým Sari Latford, ktorá tu bohužiaľ nemôže byť. Nemám veľa čo dodať k úvodu Doris Páka, bohužiaľ je to úplná pravda. No a ja by som chcela poručiť, že by sme tomu mali doplniť ešte výzvu výzvu budúcej komisie tej nadchádzajúcej že Bosnu a Hercegovinu Bosna a Hercegovina by mala byť absolútnou prioritou a do toho energiu, čo bolo vložené do spojenia Kosova, či tiež nebolo jednoduché. No a ja myslím, že neprítomnosti, takéto angažovanosti je môžeme očakávať len veľmi malý pokrok ľudí v Bosne a Hercegovine samozrejme musia byť ochotní participovať na takýchto opatreniach, keď začali. Takže to je možno extra prvok, ktorý by sme tam mohli dodať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Cornelisen za zelených. Ďakujem pekne, predseda. A ďakujem pekne spravodajkyni Doris Páka. Myslím, že všetci sú, s ňou súhlasíme, že veľkým sklamaním, že za ostatný minulý rok alebo roky sa takmer nič nestalo. Ja myslím, že by sme mali teda nejaké ďalšie body. Treba zdôrazniť implementáciu rozsudku Sejdič Finči. To je dôležité, ale ústavné zmeny sú nevyhnutné na to, aby z Bosnia a Hercegoviny stal fungujúci štát. To je len začiatok. Často sa zdá, že nie sú žiadne výsledky, žiadne úspechy, že znižujeme naše očakávania a treba nám zaznamenať nejaký pokrok. A aj to zlyháva. No aby som počula mm, väčšiu kritiku medzinárodného spoločenstva, PIC, súhlasím s Anemi Nate, že je absolútne dôležité väčšiu prioritu dostali vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a že treba, aby sme hovorili jedným hlasom spolu so všetkými ďalšími krajinami v medzinárodnom spoločenstve a kritika na republiky Srbskej možno bola tiež dobrá v tejto správe, takže predložíme pozmeňujúce návrhy. Ja som si istá, že, že to bude dobrá, ale veľmi kritická správa. Ďakujem pekne. Pani som pán Tenok, chcete tiež niečo povedať? Nie? Pán Vulianič za GUE. Chcem sa poďakovať správodajkyni za približenie situácie v Bosne a potom aj pani Pak. E, vlastne to ide tu o srdce Európy. Tieto perspektívy tejto krajiny sú naozaj veľmi sľubné a v súčasnosti je všetko napriek tomu paralizované. Keď ehm, ke, veď my sme vedeli žiť spoločne, oni tam vedeli žiť spoločne tri náboženstva, štyri rozličné e, národnosti, ale oni tam predsa žili spoločne, žijú spoločne a nazývajú sa, oni sami sa nazývajú obyčajní ľudia, ale kto nevie e, spolu nažívať, to sú práve politici v tejto krajine. Oni našli skvelú zámienku na to, aby prestali spolupracovať. A, a oni síce ukončili vojnu, ale krajinu predsa e, neriadíme na základe mierovej dohody. E, Evidentne to v Bosne a Hercegovine nefunguje, ale nemôžeme ju opustiť. E, my si pripomíname začiatok prvej svetovej vojny, ktorá vypukla práve v Sarajeve. A musíme e, za Bosnu prijať svoju zodpovednosť Problémom je, že politici v tejto krajine sa nenaučili umeniu kompromisu. Oni uzavreli kompromisy e, vlastne pod namierenými kanónmi a teraz my ich no, musíme nútiť, aby sa naučili uzatvárať kompromisy. Výraz politický nátlak alebo politický tlak nie je pekný, ani demokraticky, ale treba vyvíjať e, tlak aj prostredníctvom peňazí, ktoré tam posielame. Inak to nebude fungovať. E, sú tam skôr takí miestni šerifovia. Sú tam e, tradiční šéfovia klanov, vodcovia klanov. A ak chceme, aby Bosna pokročila dopredu smerom k európskej integrácii, musíme s týmto systémom skoncovať. Táto správa by mala vyvíjať e, istý nátlak na e, bosnianských politikov, tak ako aj na európske inštitúcie, ktoré musia tiež aplikovať eh, ten nevyhnutný tlak. Ďakujem. Teraz pán Poselt. Ďakujem. Najskôr chcem povedať, že sme si kládli otázky, či eh, došlo k nejakému pozitívnemu vývoju v Bosne od poslednej správy, ale naozaj veci sa vyvinuli pozitívne. Chorvátsko sa stalo členom EÚ a tým pádom máme priame hranice s Bosnou a Hercegovinou. Vieme, že sú tam problémy s občianstvom a tak ďalej, ale na druhej strane to je jedinečná príležitosť pre cezhraničnú spoluprácu medzi Európskou úniou a práve Bosnou a Hercegovinou, práve v oblasti prihraničných regiónov a to E, by malo umožniť týmto regiónom prekvitať a ukázať, že všetko nemusí nutne prechádzať len cez Sarajevo. Je veľmi dôležité, aby sa Bosná a Hercegovina teraz dotkla Európskej únie. Treba túto príležitosť využiť a hovoriť o nej. Ja súhlasím s Doris Pak a e, som jej veľmi uznávam to, že takto jasne veci pomenovala. Spojené štáty vnúčili e, ľuďom túto ústavu, vojna sa skončila, to je samozrejme veľký plus, ale táto ústava nie je skutočne, e, nezaručuje miera. Teraz oni by mali sami túto ústavu pozmeniť, ale ja si nemyslím, že ich treba nechať samotných v tomto procese. Aj vidím dva prístupy. Poprvé sa treba sústrediť na mladých ľudí, veľa mladých ľudí krajinu opúšťa, ale sú tam aj mladí ľudia, ktorí vychádzajú do ulic. Je potrebné posilniť politické vzdelávanie, rozvíjať novú e, generáciu po, žien političiek a treba posilňovať aj teritoriálne a miestne samozprávy, pretože si myslím, že nielen z hora možno obnoviť krajinu. Treba sa naozaj e, sústrediť na politické vzdelávanie mládeže, a na miestne a teritoriálne samozprávy, lebo to je jediná cesta do budúcnosti. Ďakujem, pán posel. A teraz niekto z DŽ rozšírenie. Želáte si vystúpiť? Áno, pán komisár File už niekoľkokrát zdôraznil, že komisia je pripravená eh, zasiahnuť prešli sme z Daytonu do Bruselu, z Daytonu do Európskej únie a toto je, toto je prvý krok. V, žiadnom, v každom prípade budeme ich e, sprevádzať na tomto kroku smerom do EÚ. To je naša úloha, je to priorita. Nebol by stravil 16 hodín v pondelok tohoto týždňa, ak by to nebola pre neho priorita, okamžite po Prahe však vyslal svoj tým do Bosny a prebiehajú teraz rozhovory v Bosne na, vyriešiť, na vyriešení tejto témy v Prahe. E, sme sa e, rozprávali o čiastočnom riešení, avšak nie o celokovom. Dneško sa, ako vieme, e, nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko. Vo všeobecnosti, ak nemáme implementáciu. E, sme v strede prechodnej správy. Dúfali sme, že po Prahe by sme mohli hneď radu požiadať o rozhodnutie v otázke vstupu do platnosti. Teraz musíme čakať do záverečnej dohode. A toto rozhodne je, je naše smerovanie. Ak sa im však nepodarí do, dosiahnuť zhodu tohoto typu, už tak potom kľúčovým slovom je stagnácia. Je to veľmi kritická správa voči Bosne. They also uh, put uh, a lot of pressure now on the leaders uh, in order uh, not to destroy the perspective uh, to go to, to Europe. Uh, and Pokiaľ ide teda o dôležité otázky pre Európu e, vo vzťahu k budúcim voľbám. Tlačíme teda do veľkej miery na dátum 5. mája, kedy ústavné pozme, návrhy a zmeny volebného zákona budú v, v, e, vo vestníku v Bosne. Takže naozaj táto lehota je tu Čas vypršiava. V každom prípade ku koncu roka potrebujeme túto dohodu, aby sa to objavilo v legislatívnych procesoch. Spravodajca Rada Európy reagovali, jasne to povedali, aby sa nepodkopovala tá dôryhodnosť. Ďakujeme, Doris. Len v krátkosti ďakujem za príspevky. Chcem zdôrazniť eh, pani Nates tu hovorila, že by sme sa mali viac starať o tom, aby ľudia chápali, že berieme ich otázky vážne. Podľa mňa by sa mali viacerí lídry viacerých vlád sa tam jednoducho aspoň vybrať. Mám totiž pocit, že ľudia si myslia, myslia že sú e, opustení. Je tu pán Sörensen, pán Insko, vysokí predstavitelia, ktorí by teoreticky mohli byť v demokratickej krajine pre, e, nadbytoční, ale keď niekto príde so známou tvárou Európskej únie, keď teda pani Merkelova príde a bola by rečnila tak, ako rečnila v Belehrade, tak mnohí by si snáď e, všimli, že máme o to záujem a že je nápomocné správať sa inak. Mali by sme naše vlády vyzvať nielen v roku 2014 myslieť na nejaký začiatok vojny, ale na mieste hľadať cestu. To potom ešte do mojej správy aj zapracujem. Chcela som to tak učiniť aj tak, ale expressis verbis som to tu chcela spomenúť. Určite som ešte pripravená na pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme, Doris. Teraz e, lehota pre pozmeňujúce návrhy 11. decembra no, o 6. popoludní. Tým pádom uzatvárame tento bod a prechádzame k ďalšiemu, a to je Saudská Arábia, jej vzťahy z EÚ o úloha na Blízkom východe v Severnej Afrike. Ide o prvej, e, prvej, prvé úvahy o návrhu správy. Dávam slovo pani Gomeš ako spravodajkyni. Ďakujem. E, ďakujem za pozornosť, ktorú mi prejavili moji kolegovia. Pokiaľ ide o prvú správu, ktorú v parlamente vypracúva o Saudskej Arabii. V každom prípade, podľa toho, čo viem, ja som odcestovala pred niekoľkými týždňami do e, Saudskej Arábie, aby som zozbierala informácie. E, kolega zo sekretariátu ma sprevádzal a boli sme a stretli sme sa s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, so zodpovednými činiteľmi vlády. Chcem sa poďakovať eh, vláde Saudskej Arábie za to, že nám tieto kontakty uľahčila. Rovnako sme sa stretli eh, s delegáciou Európskej únie mm, v Saudskej Arábii a s jej zodpovednými činiteľmi, ktorí veľmi dobre poznajú situáciu v tejto krajine. Mala som šťastie, že ma sprevádzala jedna žena, ktorá je novou členkou Šúra, to je konzultatívna rada. 30 žien bolo v, posledných, v poslednom čase menovaných do Šúry a to je poprvýkrát, čo menovali do tohto orgánu ženy a prv, poprvýkrát žena spredáva, sprevádzala zahraničnú delegáciu. A musím povedať, že ich vnímanie veci, informácie o krajine, neboli veľmi užitočné. Je to pre nás veľmi dôležitá krajina, pre Európsku úniu zo všetkých hľadisk, či už ekonomicky, e, obchodne a tak ďalej, ale je to krajina, ktorá je takisto aj našim partnerom v regióne, aj keď sme mali veľa e, takých, e, tak, takých úzkostlivých očakávaní, najmä pokiaľ ide o to, aká je úloha e, tejto krajiny v regióne. Nie je to demokracia, je to e, dedičná monarchia, Šura nie je parlament volený, má konzultatívnu úlohu. Je to krajina, kde náboženská sloboda nie je tak, ako vláda hovorí, garantovaná pre všetky náboženstva. E, Sice privátne môžu ľudia praktizovať svoje náboženstva, ale verejne je umožnené praktizovať iba islám. A hovorí sa, že Saudská Arábia je krajinou z rodu islamu a že že vlastne tí, e, tam sú tie posvetné miesta islamu, ale to nie je dostatočný dôvod, to nie je vysvetlenie a to vôbec nie je kompatibilné s povinnosťami a Saudskej Arábie, ktorá e, ratifikovala niektoré nástroje v oblasti ochrany ľudských práv. My sme v Saudskej Arabii mo- mali možnosť poukázať na protirečenia, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že, že je tam ten veľmi konzervatívny islám, vahabizmus, ktorý má veľký vplyv a aj keď veľa ľudí aj v rámci samotnej kráľovskej rodiny alebo aj vo vláde e, majú túto extrémnu interpretáciu islamu, a vedia, že tento vahabizmus krajine bráni rozvíjať sa. E, to, sme, to bolo zmienené pri stretnutí s ministrami z kráľovskej rodiny. Takže je tu isté napätie a toto napätie je zjavné, pretože zatiaľ čo v 50. a 60. rokoch pod tlakom Američanov E, v dôsledku e, debaty sa prijalo rozhodnutie, že ženy môžu študovať a tam e, sa proti tomu postavili konzervatívci, ale takéto, toto rozhodnutie sa aplikovalo, zaviedlo do praxe a vďaka tomu v Saudskej Arábii máme veľké množstvo kvalifikovaných žien, ktoré bojujú za svoje práva, ale ktoré majú zložitý život Teraz e, je 30 žien v Šure, sú ženy aj vo vláde, na rôznych postoch, dokonca aj na dôležitých, ale napriek tomu je tam zjavná segregácia. Navštívili sme Univerzitu princeznej Nory, ktorá je výlučne univerzitou pre ženy. ktorá je ženy tam skutočne bojovali. Bojovali za to, aby mali prístup k zamestnaniu, aby mohli pracovať v maloobchode. Takisto požiadali, aby mohli pracovať E, v butikoch spodného prádla, kde sa predáva prádlo aj pre mužov. A vlastne toto sú vlastne argumenty. E, e, segregácia to umožnilo ženám zamestnať sa v týchto, v týchto obchodoch, v malom obchode, ale máme tu 160 tisíc študentov, ktorí študujú na amerických a európskych univerzitách a viac ako 60 sú ženy. 6 univerzít a 6 e, študentov e, v Saudskej Arábii sú ženy. A o niekoľko rokov to naozaj bude e, viditeľné. A to vlastne teraz už sa hovorí o tom, že by sa ženám malo povoliť, že nám riadiť e, e, motorové vozidla. Minister príslušný hovorí, že on je za to, on za to bojuje, ale nikto, nikto to zatiaľ nerobí. A potom je tu tento systém, stredoveký systém e, mužského protektorátu. Treba, aby ženy na verejnosti boli vždy sprevádzané mužom. Ak nemá manžela, tak to musí byť brat. Ak nemá brata, tak to musí byť syn. A to je veľmi ponižujúce pre ženy. A vlastne obmedzuje ich to v ich slobode a veľmi veľa žien sa predo mnou na to stiažovalo vrátanie členiek kráľovskej rodiny. Ale napriek tomu je tu jeden zodpovedný, ktorý povedal áno, áno, ale to je ako bezpečnostný pás, ktorý nám umožňuje chrániť ženy, ale väčšina žien, ktoré som ja stretla, si to nemyslí a nemyslia si to ani niektorí osvietení muži v Saudskej Arábii. A keď tieto zákony, tieto mimoriadne e, retrográdne reakci, reakcionárske zákony nám vysvetľovali, že to je tradícia, ale veď tradícia sa predsa zmenila. Muži už na autostrádach riadia Mercedesy a nejazdia na ťavách. Takže je tu tento obrovský kontrast, ktorý existuje a je veľmi silný. A keď som sa stretla s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, tak som si uvedomila, že problém žien to je aj problém e, občianskej spoločnosti a minorít, napríklad čítskej menšiny. My sme tam boli práve keď bola spustená kampaň proti e, nelegálnym imigrantom a nele, nelegálnym pracovníkom. V tejto krajine je 9 miliónov cudzincov a mnohí z nich sú ilegálni. Sú tam bezpečnostné problémy ako v Európe, možno ešte väčšie. Potom tu máme infiltráciu organizácií z Južného Jemenu, a to sú teroristické organizácie, a s tým súvisia bezpečnostné problémy, ale táto kampaň proti ilegálnym imigrantom, bola skutočne spustená veľmi brutálnym spôsobom. Oni ju odôvodňovali tým, že treba krajinu chrániť, že je to krajina mladých ľudí a že mladí ľudia potrebujú pracovné miesta. A čím viac sú ľudia vzdelávaní, tak tým viac chcú pracovať. Takže treba zabezpečiť pracovné miesta pre týchto mladých. A veľa pracovných miest práve je obsadených týmito cudzincami. Čiže ide tu o to, že oni chcú navrátiť pracovné miesta obyvateľom Saudskej Arábie. Toto boli argumenty. Ja si však nemyslím, že e, Saudiania, obyvateľia Saudskej Arábie, budú ochotní vykonávať tie práce, ktoré vykonávajú migranti. Bola som na misii AKT a veľa týchto migrantom, migrantov, ktorí boli zatknutí, pochádzajú z Etiópie a títo etiópčania boli z, Arabsk- zo Saudskej Arábie vyhnaní a vracajú sa do Etiópie a pre Etiópiu to je veľmi zložité opätovne ich začleniť do spoločnosti. Je to veľmi zložitá situácia, boli tam zrážky, incidenty. E, Saudská Arábia hovorí, že to je v dôsledku E, e, v dôsledku takého prudkého konania týchto migrantov. Boli tam mŕtvi, boli tam zranení, takže tento problém sa nedá podceňovať. My sme boli v Arabskej, Saudskej Arabii v okamihu, keď bola oznámená dohoda s Iránom. A to vyvolalo veľkú mieru úzkosti a neistoty v Saudskej Arábii, pretože E, existuje veľmi silná rivalita medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Nie len náboženská e, rivalita, ale mm, medzi sunnickým a vahabickým islamom v Saudskej Arábii a šítským islamom v Iráne. Nie sú tam aj interferencie e, e, iránske v 70. rokoch v 70. rokoch v Saudskej Arábii. A to je vlastne dôvod tejto animozity. Ja som čítala v Saudskej Arábii e, články písané členmi z kráľovskej rodiny, kde sa hovorilo, že ak sa táto dohoda uzavrie, tak to bude zrada zo strany Američanov. A nezabúdajme, že Saudská Arábia odmiet, dostala e, miesto v Bezpečnostnej rade OSN. Veľvyslanec e, už oslavoval svoje zvolenie, ale o niekoľko hodín neskôr oznámil, že sa stiahuje, že sa vzdáva tohto postu. Hovorilo sa, že všetky dohody, ktoré boli uzavreté medzi Iránom a USA, že to bola veľká zrada e, zo strany Američanov voči Saudskej Arábii, ale Saudská Arábia je takisto veľmi zapojená do hnutia anti-Assad, do antiasadovskej koalície so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi dôsledkami. Saudská Arábia robí veľa e, pre kontrolu finančných transakcií, aby sa vyhlo tomu, že tieto peniaze sa dostanú do rúk hnutí ako je Al-Qaida, e, Saudská Arábia je obeťou, sama obeťou al qaidi lebo stále teda tam je kolíska. Ale oni nemôžu kontrolovať to, čo robia tí, ktorí majú veľa peňazí a rôzne dobročinné organizácie. Videli sme veľmi e, zaujímavý program rehabilitácie e, bývalých väzňov z Guantánama, to je veľmi zaujímavé, je to ale aj veľmi drahé, ale to sa týka iba veľmi obmedzeného počtu ľudí. Takže toto sú všetky tie protirečenia. V Sýrii vidíme istú konkurenciu medzi Saudskou Arábiou a Katarom. E, Saúčania majú problémy si to vysvetliť a aj negatívne dôsledky, pretože e, tam vlastne oni podporujú teroristické skupiny Katarčania, ktoré sa v Sýrii rozširujú. keď Obamová administratíva rozhodla, že vojensky nezasiahne proti Asadovmu režimu, tak Saudská Arábia sa cítila zradená. My sme si mali možnosť prečítať v novinách e, vyjadrenia vysokých členov kráľovskej rodiny, ak sa uzavrie dohoda s Iránom, tak tak e, si sa obrátime smerom k Pakistanu, lebo vlastne my sme to platili, hovorí, my sme to všetko financovali. Takže môžeme, ak chceme, rozšíriť ešte túto správu, ktorá je veľmi stručná, ale zaujímavé pripomienky, ktoré urobil veľvyslanec Saudskej Arábie a síce, že pozícia je oveľa taká e, nuansovanejšia, pokiaľ ide o túto jadrovú dohodu e, s Iránom. Oveľa také jemnejšie ako to, čo som ja povedala. Ja som e, pri mojich stretnutiach s ministrom zahraničných vecí a ďalšími predstaviteľmi trval, trvala na tom a kladla som otázky, že či chcú nadviazať nový typ vzťahov s Iránom. A ja som cítila tieto želania zo strany Iránu, lebo som bola nedávno v Iráne. Samozrejme, že nemôžem tu ešte dlhšie rozprávať, lebo nemáme na to čas, ale Chcela by som vás e, upozorniť na tu bude predlžená na predloženie pozmenujúcich návrhov. Nebude to 10. decembra. A my budeme hlasovať, to bude 10. Nebude 10. decembra, my žiadame, aby to bolo predložené do 6. januára, hlasovať budeme v januári Takto budú mať kolegovia možnosť preštudovať si vyjadrenie veľvyslanectva Saúdskej Arábie a aby mohli predložiť pozmenujúce návrhy. Táto správa sa netýka výlučne Saúdskej Arábie, ale ide tu aj o jej úlohu v rámci krajín Saúdskej e, arabskej jary. A tam sú isté protirečenia, napríklad v Líbii E, hlavný mufty, veľký mufty, vydal fatvu proti ženám, ktoré riadili autá, lebo povedal, že to je zlé pre ich vagínu. Ale zdá sa, že to je na základe istého kódexu, ktorý prišiel zo Saudskej Arábie. Le- ale v Saudskej Arábii e, tento veľký mufty nie je považovaný za veľmi vplyvného muža, ale e, už sa využívajú e, z jeho slova a slova toho najreakčnejšieho islamu v Saudskej Arábii na to, aby sa v krajinách ako Líbia jednoducho vynášali veľmi konzervatívne komentáre, úsudky a rozhodnutia. je tu len o, o riadenia, ale aj o príkaz, aby sa ženy zahaľovali. To nejde o oficiálny príkaz Saudskej Arábie, ale to, čo sa povie v Saudskej Arábii, tak to sa potom rozširuje, ešte tvrdšie sa aplikuje a konzervatívnejšie v susedných krajinách. Ďakujem. Pani Gómez. Ďakujeme, pán predseda. Ja chcem poďakovať pani Gómez za jej správu. Realita je jasná. Ide tu o e, náboženský fundamentalizmus, ktorý je vlastne E, používaný tým najvyšším vedením Saudskej Arábie a vďaka finančným prostriedkom, ktoré im disponujú, tak vlastne oni môžu využívať aj všetky zás, západné výdobytky a žijú ako na západe, ale na druhej strane väčšina ľudí má skôr e, nízku životnú úroveň. E, príjmy na hlavu v porovnaní s príjmami krajiny vo všeobecnosti sú veľmi nízke a samozrejme aj platy ľudí z tretieho sveta, ktorí tam pracujú, sú mimoriadne nízke. Títo ľudia, ktorí pracujú v Saudskej Arábii, žijú skutočne v katastrofálnych podmienkách. Vy veľmi dobre viete, že čo sa stalo pred dvoma rokmi keď princezná saúdsko-arabská bola tu aj z, asi s dvaciatkou sluhov a jeden, jedna zo slúžok sa stiažovala na násilie a potom zasiahol prokurátor. Takže nie je tu len o to, čo sa deje u nich, ale aj o to, akým spôsobom sa oni správajú vo svete. A to je poľutovania hodné. Veci sa možno postupne zlepšia, možno raz za 10 rokov nejaká žena bude môcť e, riadiť auto, bude môcť mať diplom správnických štúdií, ale čo teraz môžu robiť, akú právnu ochranu majú zaručenú, keď tam vládne šária? A vidíme, že pre občanov tam aplikujú tie najnegatívnejšie prvky šárie a to treba pripomenúť. Nezabúdajme, čo sa stalo minulý rok, keď mladá dievčina zo Sri Lanky bola popravená v Saudskej Arábii pretože matka dieťaťa si myslela, že bola zodpovedná za smrť jej e, dieťaťa. A napriek všetkému úsiliu západu a všetkému úsiliu nás nebolo možné zachrániť toto dievča. Vážený pán predseda, táto aféra je jasná, my jasne vidíme, čo sa tam deje a že to ide proti tomu, čo tu my hovoríme, že to ide proti všetkým ustanoveniam ochrany ľudských práv a rešpektovaniu ľudských práv. Nezabúdajme, čo sa stalo s Kanadou. Kanada bola požiadaná, aby prijala ustanovenia v oblasti ľudských práv a tu, aké sú tu vzťahy s touto krajinou. A napriek tomu sme ju požiadali. Kto si myslí skutočne, že Európska únia bude vypočutá tento režim? vychádza z princípu, že ženy e, to je niečo také ako dobytok a že zvyšok sveta takisto, pretože jedine e, kráľovská rodina má k dispozícii tieto peniaze a to ostatné to je nič. Samozrejme, že tam budú free e, trenice, určite nás bude chcieť navštíviť veľvyslanec a povie, že to je otázka náboženstva ale ak je e, náboženstvo základom politického systému, tak potom akých partnerov my môžeme mať? A v dôsledku toho, vážený pán predseda, ja mám pocit, že my skutočne tu sme dospeli k takej veľmi opatrnej správe, k veľmi opatrne formulovanej správe. Ale nikto z nás si nemyslí skutočne, že tieto krajiny a tento systém sa nezmenia v dôsledku náboženského fundamentalizmu, ktorý tam bol aplikovaný a že títo ľudia nebudú zo dňa na deň rešpektovať ľudské práva, pretože to vôbec nie je v ich záujme. A nie je v ich záujme zmeniť veci a vidíme to aj na ich správaní. Čo chcete, aby som vám povedala, čo budeme robiť? Máme svoje dvere otvoriť všetkým týmto ľuďom? Máme veľa krajín, ktoré toto robia a tlak, ktorý sme na také krajiny ako Arabská a Saudská Arábia v Afrike, je mimoriadne poľutovania hodné. Ja, keď som chodila do školy, tak sme sa neučili, aké typy náboženstiev sú v Afrike. Možno vtedy sme si mysleli, že to sú nejaké fetišistické náboženstva a potom sme zistili, že sú všetci moslimovia, všetci fundamentalisti, e, že tam majú teroristické skupiny a tak ďalej. Ale kto týchto teroristov platí? Ha, to je otázka, ktorú si kladieme, ale my všetci dobre vieme, aká je odpoveď na túto otázku. Samozrejme, tieto krajiny nemajú už takú silu na energetické úrovni ako v minulosti, keď sa Európa prebudila a zaspala a myslela, si len, a myslela len na ceny ropy. Ale z našej strany treba takisto vyjadriť aj našu nespokojnosť s touto situáciou, pretože Saudská Arábia sa snažím maximálne využívať všetko a ovplyvňovať všetko, čo môže ovplyvňovať. A v zahraničnej politike Európskej únie my nemáme e, veľmi silnú pozíciu, ani nemôžeme, nemáme čo veľa povedať. Teraz hovoríme o Arménsku, o ďalších krajinách, e, vieme, o čom hovorím. A my sme ešte nepochopili, prečo USA e, vnímali pozitívne arabskú jar, pretože vidíme, ako, ako sa situácia vyvíjala, veď ona je katastrofálna a polutovania hodná, je to úplne e, proti ľuďom a teraz je potrebné nájsť e, prostriedky, ako týchto ľudí presvedčiť, že treba, aby pochopili, že treba niečo robiť, treba pristúpiť ku konkrétnym činnom, aby preukázali, že rešpektujú ľudí. A pozrieme sa, veď tam zaviedli trest smrti. Ľudia, ktorí aplikujú šáriu, si interpretujú Korán, ako sa im páči. Niekto napríklad vysvetlil, že môže podať ja ta odsudzujem na smrť, ale môžem ti následne odpustiť. Ale oni, to hovorí islám, ale oni sa rozhodnú odsúdiť na smrť a podobné veci. To je skutočne, e, táto sú skutočne veci, od ktorých ľuďom stávajú vlasy dubkom. E, ja viem, pán predseda, že aké sú záujmy Európskej únie, aké sú v hre, pretože to je jeden z pilierov stability, táto, e, situácia, táto Saudská Arábia, ale ja si aj tak kladiem otázky. Pani Gomez, pokúsme sa všetci dohodnúť, pokúsme sa nájsť niečo uprostred. čo nás nebude príliš nudiť, aby sme nemali, kom, aby neboli, nemali o nás totálne negatívny e, názor pozrieme sa okola, pretože oni majú energiu, tak to jednoducho využívajú. Ja nebudem veľmi šťastná, keď budeme udržiavať priateľstvo s takýmito krajinami. Ďakujem, Marieta. A teraz vás chcem poprosiť, aby ste rešpektovali rečnícky čas pani Nejs. Drahí kolegovia, Chcela by som poblahoželať Anne k odvahe a odhodlaniu, ktoré dokázala, keď sa zmocnila takéto citlivej a zložitej témy. Naozaj nie je ľahké robiť to koherentne tak, ako to ona dokázala. A ako vlastne to aj 10-minútové vystúpenie pani Jenako ukázalo. Myslím si, že problém je e, stanoviť si, aký typ vzťahov môžeme mať s krajinami, ako je Saudská Arábia, keď poznáme situáciu v tejto krajine. A treba si položiť otázku, ako ich čo najlepšie podporovať e, v, ich chutí k zmenám, pretože je naozaj pravdou, že viaceré veci sa tam zmenili a opatrne, pomaly, ale napriek tomu došlo tam k istým zmenám. Treba povedať, že súčasná situácia možno, že naozaj nie je taká, ako povedala moja predrečnička, a to je z jednoduchého dôvodu. Vždy budú radikálnejší ľudia, ako ste vy. A ja si myslím, že to je spôsob, ako vniesť viac transparentnosti, demokracie, rešpektovania ľudských práv do takých spoločností, ako sú napríklad spoločnosti e, v Perskom zálive a, a Saudská Arábia. Ale v takom, e, lebo je tu neustále riziko, že tieto krajiny budú e, konfrontované ešte s radikálnejším terorizmom, ako tí, ktorí v súčasnosti tento režim zastávajú. Títo ľudia sú oveľa radikálnejší. Títo ľudia si stále myslia, že ešte menej práv treba mať, treba byť striktnejší a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To je teda naozaj taká veľmi citlivá cesta, e, ktorou sme sa pustili. A Anna má tú istú skúsenosť ako ja. Keď som viedla misiu v Saudskej Arábii počas môjho predchádzajúceho politického života, vždy som trvala na tom, že sa chcem stretnúť so ženami, s obchodníčkami, političkami. Stretlo som sa s nimi, boli to skutočne neuveriteľné osobnosti a tieto ženy si zaslúžia podporu. Práve tak ako tí, ktorí si želajú, aby sa Saudská Arábia vyvíjala dobrým smerom, pozitívnym smerom v budúcnosti, v blízkej budúcnosti my, ako aj USA, budeme mať stále potrebu, budeme stále potrebovať ropu z tejto oblasti, ale prerušiť vzťahy e, kvôli katastrofálnej situácii v oblasti ľudských práv, to nie je riešenie. Buďme úprimní, buďme čestní a nie som si istá, že by to bolo dobré aj z geopolitického hľadiska. Je pravdou, že e, moslimské iniciatívy, ktoré financuje Saudská Arábia a iné krajiny z Perského zálivu sú čoraz vplyvnejšie v Afrike. To je pravda. A to je vývoj, ktorý sa mi neveľmi páči, ako aj väčšine z nás, myslím si. A možno by sme mali si položiť otázku, prečo im nechávame takéto voľné pole? Prečo im nechávame toľko príležitostí e, viesť takúto činnosť? Ja by som, budem veľmi rada, keď budem môcť spolupracovať s Annou a pokúsiť sa nájsť e, takú cestu, ktorá by zohľadnila všetky tieto obavy bez toho, aby sme z eh, Saudskej Arábie urobili karikatúru a aby sme boli naivní. Ďakujem pani eh, Lochhilder. Pripomínam vám, že ešte máme jeden bod. Skôr ako príde predseda albánskeho parlamentu, viem, že to je veľmi zaujímavá téma, ale prosím vás, budete, buďte veľmi stručná. Áno, ja sa chcem tiež poďakovať a Gomes za vynikajúci návrh správy. Naše pozmeňujúce návrhy sa týkajú najmä ľudských práv. Je tu otázka systému periodickej revízie, e, ktorá prebieha v súčasnosti v Ženeve. To dobrá analýza reforiem, ktorá už existuje. A je tu otázka aplikácie týchto reforiem. Hovorilo sa tu veľa o problémoch spojených s ľudskými právami Ja by som mala taký malý pozmenujúci návrh, ktorý by som chcela v rámci spresnenia predložiť. Vy sa dožadujete zrušenia trestu smrti. My máme pozmenujúci návrh, tak, ktorý by podporoval aj dodatočné zmeny v právnom systéme, aby sa zakázali všetky telesné tresty. Takisto je tu odsek, ktorý sa týka militantov za ľudské práva, mimovládne organizácie. Máme veľa pozmenujúcich návrhov k týmto témam, pretože je veľmi dôležité, aby tieto mimovládne organizácie mohli byť registrované a mohli adekvátne pracovať. My takisto predložíme pozmenujúce návrhy, aby sme podporili, a tak ako sme to povedali pred pri návšteve pred dvoma týždňami minister vnútra nám povedal, že v budúcnosti to nebude veľmi jednoduché eh, zorganizovať návštevy európskych diplomatov vo väzniciach. Ale my môžeme takisto sledovať, ako prebiehajú súdne procesy, najmä s politickými disidentami a so zástancami ľudských práv. Rovnako ste hovorili o situácii migru, migrantov a zahraničných pracovníkov. Tam takisto predložíme pozmenujúce návrhy. V júli sa začali e, dôležité reformy, pokrývajú, aby zlepšili vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a aby sa zrušil doterajší e, systém. A my by sme chceli takisto zdôrazniť E, ten systém tútorstva nad ženami a chceli by sme e, viac podporovať politiku, ktorá by podporovala vzdelávanie žien na vysokej úrovni. Rovnako chceme zdôrazniť význam Šúry, chceme mať viac vzťahov medzi Európskym parlamentom a Šúra a takisto e, považujeme za veľmi dôležité sociálne siete prostredníctvom internetu, teda najmä pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa. Jediný pozmeňujúci návrh, ktorý predložíme, sa netýka ľudských práv, týka sa o podpory e, saúdskej vlády, aby podporovala aktívne pozitívne vývoj situácie v Iráne a e, takisto jadrovú tému. Ďakujem, pán Tanok dostáva slovo, ďakujem, pán predseda. Je jasné, že to je veľmi citlivá téma. A ja vyzývam kolegov z rozličných politických skupín i Annu, ktorí si želajú podporovať Irán, je treba aplikovať tie isté kritériá na otázky ľudských práv, pokiaľ ide o menšiny, aj etnické menšiny aj v Iráne a rovnako ako v Saudskej Arábii. Ale táto správa nie je iba o ľudských právach. Je jasné, že Saudské kráľovstvo to je veľmi opresívny e, systém, represívny systém, pokiaľ ide o práva žien, práva nemoslimov ale táto správa je správou výboru pre zahraničné veci, takže treba zohľadňovať perspektívy zahraničných vecí a treba brať do úvahy, že Saudské kráľovstvo bolo spojencom západu pri zdržiavaní iránskej expanzie a pri obrane nášho stanoviska naši, v Perskom zálive, na rozdiel od izraelskej vlády. Saudská Arábia opatrne prijala e, Ženevu 2. Pokiaľ ide o iránskú jadrovú problematiku, tam mám niekoľko otázok a ja viem, že v médiách sa hovorí o podpore e, džihadistov v Sýrii zo strany Kataru, ale máte dôkazy, priame dôkazy, ktoré naozaj potvrdzujú, že vláda podporuje aktivity Al-Kaidy v Sýrii a, alebo teda prípadne v Mali. Rovnako e, Sýrska národná rada, ja viem, že tam sú fondy, ktoré prichádzajú od e, súkromných osôb e, so krajín, ktoré patria do e, Rady spolupráce krajín Perského zálivu. Zoberme z takého samú Ben Ládina, ktorý bol saúdským občanom, bol pôvodom zo Saúdskej Arábie a samotné saúdské e, kráľovstvo bolo postihnuté útokmi al kaidi Takže to je taký trochu nejasný vzťah. Sú tu salafistické skupiny. Je pravdou, že sú napojené na Al-Kaidu v, v, a, e, v islamskom Magrebe, Akmi a tak ďalej. E, toto ale my si kladieme otázky, ale ja viem, že tu existuje program e, mešít v Etiópii, ktoré sú financované vahabitmi, podobne ako v Macedónsku a v Bosni a v Hercegovine, čo nás nepokojuje, pretože to znamená, že tu dochádza k istej radikalizácii vzhľadom skôr na takú tradičnú komunitu e, moslimskú v Macedónsku. Konštatuje sa, že tu dochádza Eh, k istej radikalizácii Anna sa niekoľkokrát eh, zmienila aj o disidentoch a tak ďalej. Jeden bod vôbec nepo, nie som nepochopil. Eh, je to taký skôr sovietský spôsob, ale v každom prípade ja predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov, ja si myslím, že je treba také znenie a zdôrazniť to, že kráľ má, nieko, má aspoň trošku pokročil, najmä v oblasti vzdelávania, výskumu, pretože vy si hovoríte o, o prístupe e, sekta vien a ja nerozumiem, čo tým chcete povedať. Ďakujem, pán Tanok. Uh, a teraz dávam slovo veľvyslancovi zo Saudskej Arábie. Nech sa páči. Nech sa páči, vaša excelencia. Ďakujem. Chcem poďakovať pani Gomeš i kolegom úspešných, úspešnej návšteve v Sádskej Arabii. Budem stručný, viem, že tu nie je dosť času na... A nie je to tiež moja kompetencia. Mm, oznamovať vám, poslancom Európskeho parlamentu, čo máte robiť. Ale zo pár faktov pre všetkých prítomných. Chcem vám tu ukázať, že moja vláda si prácu Európskeho parlamentu e, váži, rešpektuje. Chceme spolupracovať a zabezpečovať, aby vzťahy medzi EÚ a Saudskou Arábiou boli vždy na rovnocenej báze a správnej ceste. Vám, pani Anna Gomeš, chcem zabezpečiť, že sme v 21. storočí, nemáme tu stredoveké e, zákony <clears throat> v Saudskej Arabii. E, určite takýto jazyk by nepomohol nikomu. Chcem vás všetkých uistiť, že Saudská e, Arábia e, chce byť dobrým partnerom EÚ v snahe o mier, stabilitu a práci smerom k stabilite všetkých spojencov. Nemusím zdôrazňovať viac k úlohe e, Saudskej Arabie, keď ide o energetiku, obchod. V 20 posledných rokov európske spoločnosti e, mali v Saudskej Arabii kontrakty e, vo výške 800 e, miliárd až e, bilión dolárov. No už v každom prípade do budúcnosti sa pozeráme optimisticky. Budúcnosť je v rukách našej mládeže. Vieme, že e, e, treba vzdelávať a len vzdelávať. To je ten správny vzorec. A to sa aj deje. Pred 55 rokmi ženy nechodili oficiálne do školy. Teraz je to 5,5 milióna študentov, 52% sú ženy. Máme 13 univerzít, 600 tisíc študentov na univerzitách, 55% sú ženy, 160 tisíc študentov e, študuje v zahraničí, 35% z toho sú ženy. Máme právnikov, E, doktorantov. Spomínala sa otázka Guardianu. Nuž, budem veľmi, veľmi rád e, vyjasním veci, ak bude čas na to zrelý a budeme sa môcť stretnúť. Verím, že mnoho reforiem a zmien sa v našej krajine deje. Ďakujem. Ďakujeme pán veľvyslanec, keďže už nemáme čas, rád by som poprosil spravodajkyňu len na minútu a potom prejdeme k ďalšiemu bodu. Chcem každému poďakovať za vaše prínosy. Budem naozaj rada, <clears throat> ak budem môcť diskutovať so všetkými. Rozhodne verím, že ak budeme viac e, spolupracovať, budeme si i lepšie rozumieť a vzájomne sa budeme môcť ovplyvňovať. Myslím si, že ako poslanci máme povinnosť v tomto smere. A pokiaľ ide o pojmy, nemám problém so škrtnutím pojmu stredoveký, ale veci treba nazvať napriek tomu správnym menom. že e, Saudská Arábia je e, veľkým hráčom v ekonomickej oblasti, to je jasné. To budeme môcť v ďalších diskusiách riešiť. E, lehota je v decem- 12. decembra o, o, o, o Nemám tu napísané, že to má byť vlastne predložené až do 6. januára, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Hlasujeme totiž koncom januára. Začiatkom i februára vlastne, takže malo by byť dosť času. Okay, let's, let's discuss it this uh, later on. Uh, o tom sa po, môžeme porozprávať neskôr. Momentálne je to ešte 13. decembra. Preveríme inú variantu. Ďalším bodom ešte pred našim hostom je úloha Pakistanu e, v regióne a politické vzťahy z EÚ. Dávam slovo hneď pánu spravodajcovi, pánu Zalovi. Čas máme krátky, tak aj ja sa pokúsim krátko e, povedať pár slov. Pakistan je možno veľmi vzdialený, e, ale Pakistan hrá veľmi významnú regionálnu rolu a zároveň aj mimoriadne významnú globálnu rolu, a to v dvoch oblastiach. Jedna je samozrejme boj proti terorizmu a druhá oblasť je problém udržania mieru v regióne. Nemusím opakovať problémy vzťahu s Indiou, ktoré sú veľmi zložité a komplikované, a rovnako významná rola Pakistanu pri riešení situácie v Afganistane, špeciálne po stiahnutí jednotiek Severoatlantickej aliancie budúceho, budúceho roku. To sú predpoklady, ktoré veľmi jednoznačne hovoria o význame a, a, a Pakistanu a Európska únia musí zaujať veľmi jasnú politickú aj geopolitickú pozíciu vo vzťahu k Pakistanu. E, druhá stránka sú vnútorné veci, vnútorný vývoj v Pakistane. Ja im nebudem venovať zvláštnu pozornosť. E, je to proces, ktorý je z časti podobný alebo sa stýka s podobnou realitou, ako sme mali možnosť počuť v oblasti e, Saudskej Arábie. E, povedané veľmi jednoducho, je to prekonávanie zložitých, predovšetkým feudálne založených, založených vzťahov. Pakistan je možno v tejto oblasti z našeho úhlu pohľadu o niečo ďalej. Je tam dneska demokratická vláda, je to prvý vlastne prechod na demokratickú tranzíciu ktorý sa v Pakistane v súčasnosti, v súčasnosti udial a teda Európska únia musí mať veľmi jednoznačný záujem na podpore demokratických inštitúcií, na ich upevnenie v samotnom, samosto, v samotnom Pakistane. E, že to nie je jednoduchá otázka, hovorí napríklad len to, že existujú v Pakistane územia, ktoré nie sú ovládané teritoriálne štátom. Inými slovami, môžeme povedať, že štát vlastne nie je dotvorený v tom klasickom zmysle toho všetkého, čo k štátu patrí, pretože existuje tu oblasť FATA, ktorá je proste ovládaná kmeňovými štruktúrami a štát nemá svoju suverenitu nad celým, celým teritoriom. Správa to reflektuje, hovorí o potrebe podpory a Európska únia by mala podporiť túto štátnu integritu na celom území, území Pakistanu. Najcitlivejšou otázkou samozrejme je problematika rokovania s Talibanom. Je to otázka zaangažovania sa Pakistanu v e, Afganistane, čo je veľmi účelné a veľmi dôležité, ale rovnako samozrejme riešiť aj svoj problém s Talibanom na svojom vlastnom, na svojom vlastnom území. To je mimoriadne dôležité a pre Európsku úniu veľmi zložitý problém, pretože na jednej strane rokovanie s Talibanom je potrebné kvôli vytvoreniu procesu zmierenia a mieru vo vnútri tak Pakistanu ako aj Afganistanu. Na druhej strane tlačíme na to, aby sa to udialo na demokratickej báze, to znamená, aby Taliban prijal vlastne demokratické pravidlá fungovania pakistanského štátu. Toto je mimoriadne zložitý problém, to je vnútorné napätie, ktoré tu je a s ktorým sa budeme samozrejme potýkať, potýkať dlhé roky. Nájsť tú vhodnú stratégiu, na jednej strane podporiť rozhovory s, s Talibanom, na druhej strane neustúpiť z demokratických pozícií, je tá dilema, v ktorej sa samozrejme aj Európska únia nachádza. E, predposledný problém, kratučko zmiením, je samozrejme problém E, e, strategicky v dvoch rovinách. Na jednej strane spolupráca so Spojenými štátmi americkými, pretože v tomto regióne je nevyhnutné, aby sme so Spojenými štátmi americkými spolupracovali, ale samozrejme tak, že si Európska únia vytvorí svoju vlastnú suverénnu politiku, e, ktorá bude reflektovať jej záujmy a hodnoty v regióne, to znamená ako reálny partner so Spojenými štátmi. A posledný bod mi dovolte Eh, aj v tejto správe narážame na problém tzv. strategického partnerstva. Myslím si, že Európska únia by potrebovala tento pojem zadefinovať v oveľa striktnejšej polohe, aby ho mohla používať ako reálny politický nástroj. V túto chvíľu mohli by sme symbolicky povedať, že Pakistan by mohol byť strategický partner, ale z reálneho uhlu pohľadu, e, keby sme definovali reálny pojem strategického partnerstva, tak by sme možno povedali, že nie. Toto je skôr výzva, ktorú aj reflektujem v správe, že je v budúcnosti potrebné tento pojem strategického partnerstva definovať v oveľa presnejšej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánu Zaloj. A kým e, pre, príde náš e, zástupca a albánsky dám ešte slovo pánu Gálerovi. Ako tieňový spravodajca EPP chcem pánu Zalovi poďakovať za jeho správu, jeho analýzy a popisy zdieľam v hrubých rysoch. Považujem tiež za dôležité, že my EÚ v svojich bilaterálnych vzťahoch v tejto krajine priradíme e, ten význam, ktorý si zaslúži. Je to 180 miliónov ľudí v zložitej situácii, atomové zbranie, susedstvo s Afganistanom, konflikt s Indiou. Preto je dôležité, aby sme sa tu angažovali. Podľa mňa sú tu tri body dôležité, tri body, ktoré, e, na ktoré sa treba zamerať v oblasti rozvojovej spolupráce, ak to tak dá nazvať Mali by sme sa rozhodnúť, rozhodne zameriavať na oblasť vzdelávania. To je dôležité, aby mladí ľudia tu mali e, rozum, e, rozumné vzdelanie, ale aby neboli len v regionálnych školách, pretože sme v 21. storočí. Ďalej by sme mali krajine pomôcť hospodársky, aby sme to GSP plus v budúcom týždni naozaj potvrdili. Myslím si, že to je dôležité pre vytvorenie pracovných miest. A po tretie potom e, v oblasti podpory demokracie sme na ceste dobrej nielen pokiaľ ide o pozorovanie volieb, ale máme vždy aj v roku 2008 i teraz e, následnícke programy, kde veľmi intenzívne spracujeme na posilnení demokratických inštitúcií do tej miery formulácia ktorá tu vidím v bode, ktorú tu vidím v bode 13, možno nie je celkom správna tá formulácia, pretože podľa mňa e, tu hovoríme veľmi explicitne, kde hovoríme, že demokratický prechod v, Pakis, e, v Pakistane e, znamená príležitosť pre EÚ ísť e, explicitnejším politickým prístupom v bilaterálnych vzťahoch e, a v poskytovaní pomoci. To podľa mňa už je pri, e, skutočnosťou 10 miliónov sa nachádza v jednom programe, treba to oceniť, treba to intenzívne e, sprevádzať. Inak e, žiadne poznámky. Ďakujem. Podporujem správu. Ďakujeme. Michal, na, máme ešte dve minútky, kým príde rečník, takže 1,5 minúty pre pani Gomeš. Navštívila som Pakistan a je to veľmi dobrá báza. Určite poskytnem pozmenujúce návrhy, určite k ľudskoprávnym otázkam. To bola oblasť, kde som sa e, zameravala, na ktorú som sa zameriavala. Toto je určite krajina, ktorá nám ukazuje to, čo sme už diskutovali predtým, že e, práve ľudskoprávni aktivisti nám už predtým povedali, aký je vplyv najkonzervatívnejších E, častí islámu prichádzajúcich z Saudskej Arábie, aký majú dopad. Nie len myšlienky, náboženské vplyvy, ale vlastne peniaze pre madrasy, pre školy, o ktorých hovoril práve e, Michal. Samozrejme, že musíme GSP Plus e, by ma presvedčilo, keby boli tu jasné benchmarky, a vtedy by som varila, že to bude e, e, zdroj rozdielu. Ale práve tu je problém, pretože veľká výzva v Pakistane je práve implementácia. Implementácia. Musíme e, riešiť otázku drónov. Je to, je to dôležitá a citlivá otázka v Pakistane. Ide o našu vierehodnosť e, voči západu. Je to strašná politika americkej vlády v e, používanie drónov v Pakistane. Na tom treba mať odsek a oveľa viac slov o diskriminácii v e, menšinách. Nie je len to, čo sa deje v oblastiach Fata, e, otázky kresťanov, šítov. Pakistan bol vlastne založený šítmi, takže viac už ani nepoviem. Ďakujem. Ďakujeme. Chcem ešte poďakovať za kvalitnú správu. Ďakujeme ešte veľmi krátko pani Nates. Možno by sme mohli dodať odkaz na prírodné katastrofy, ktoré sa udiali e, v Pakistáne, e, záplavy, zemetrasenia. 100 tisíce ľudí boli, boli naozaj vďaka tomu v zložitých situáciách. Ďalej význam obchodu a v neposlednej miere, a to je veľmi šir, ale oveľa širšia téma, ale spomeniem ju, mali by sme si klásť otázku, či tento typ vzťahov by mohol byť vzťahom jednosmerným, ktorým my sme tí, ktorí žiadajú a očakávame eh, čo si ale ponúka naspäť je veľmi slabá. Lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov je 11. E, januára o 12. a týmto uzatvárame to bod e, pred e, začatím bodu ďalšieho. our next point uh, on our... Takže ďalším bodom nášho programu je výmena názorov uh, s predsedom albanského, uh, albanského parlamentu, pánom Ilírom Metom. Na úvod by som chcel ospravedlniť nášho predsedu Elmara Broka, ktorý musí byť na konferencii predsedov v parlamente, takže pokračovať s výmenou názorov. Som veľmi rád, že pán Meta prišiel do výboru pre zahraničné veci. No a nech sa páči, máte slovo. Vy ste nám povedali, niečo k situácii v Albánsku. A ako sa bude ďalej vyvíjať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Vážený poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, drahí priatelia, som veľmi rád, že môžem byť na pôde tohto výboru v tohto dôležitý, tento dôležitý moment pre Albánsko eh, v rámci ašpirácií na eh, ceste európskej integrácie. Najskôr by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu za podporu, eh, ktorú nám poskytuje už dlhé roky. Skutočnosť, že AFET dnes schválil uznesenie o Albánsku je dôkazom o mimoriadnom mimoriadnej porozornosti, ktorú vedujete našej krajine a regiónu Západného Balkánu. Ďakujeme pekne. No a No a dúfame, že Albánsko dostane do kandidátskej krajiny. No a dúfame, že vstúpime do pozitívnej fázy európskej integrácie, čo sa odrazí aj v odrazilo ostatné mesiace eh, v rámci politické kampane po zanebaných rokoch a mesiacoch sa nám podarilo nájsť kompromis a prijali sme tri dôležité eh, legislatívne akty. No a preto výhľady na udelenie kandidátskeho štatútu mali dôležitú, dôležitý vplyv voľby boli slobodné a spravodlivé a boli pozitívnou eh, eh, zmena eh, zmena moci sa uskutočnila veľmi férovo, pozitívne, čo je ďalší pozitívny moment našej politickej histórii. No a máme novú politickú klímu, pozitívnejšie, pozitívnejšie, menej no, všetky strany potvrdzujú a dosvedčujú pozitívnu silu rozšírenia. Parlament funguje do plnej účasti všetkých politických strán. Opozícia zohráva aktívnu úlohu na plenárnych zasadnutiach parlamentných výboroch je dobre zastúpená aj v stálych zastúpeniach v zahraničí. Napriek niektorým opozícia má rovnaké zastúpenie na stálych zastúpeniach v zahraničí tak ako mala aj minulá socialistická opozícia ako predseda parlamentu, môžem vám povedať, že odkedy som sa ujal funkcie v septembri, práca parlamentu sa sústredovala eh, na zaistenie lepšej politickej spolupráce eh, v parlamente porovnaní s minulosťou. No a za ostatné mesiace ideme zlepšenie kvality diskusí medzi väčšinou a opozíciou. E, proces európskej integrácie a opatrenia v tomto kontexte boli jedny z hlavných otázok, ktorými sme sa zaoberali v parlamente tento mesiace. Viaceré vypočutia a diskusie sa organizuje, organizuje výbor pre európsku integráciu a spolu s hlavnými ministrami. Albánsky parlament teraz funguje dobre, pomáhajú mu nové, nový rokovací poriadok, ktorý bol minulý mej konsenzuálne prijatý, čo bol jedna z troch ďalších požiadavky Európskej komisie. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že Albánsko potrebuje udržateľný a konštruktívny politický dialog na to, aby sme mohli pokračovať v reformnej agende. No a myslím, že to si vyžaduje inkluzívneho ducha dialógu, čo znamená priestor pre opozíciu, aby sa mohla vyjadriť a aby mohla prispievať k demokratickému fungovaniu parlamentu. kroky a spolupráca medzi opozíciou a vládou je matateľná. Minulý mesiac sme jednomyselne zvolili e, predseda Najvyššieho súdu a ústavného súdu a to ukazuje e, spoluprácu medzi hlavnými silami v parlamente s prezidentom krajiny, e, ktorý je tiež predsedom Najvyššej rady pre spravodlivosť. Minulý mesiac sme poprvýkrát v parlamente zradili alianciu poslankyň ktorá si za predsedkyňu zvolila predstaviteľku opozície. opozície. A parlament jednomyselne prijal uznesenie o európskej integrácii, kde žiada vládu a ďalšie inštitúcie, aby um, zintenzívnili uh, uh, realizáciu odporúčaní, odporúčaní Európskej komisie. Nedávno uh, po počutí zástupcov civilnej občianskej spoločnosti parlament jednomyselne e, prijal e, uznesenie e, dieťaťa Albánsku. Bol to výsledok práci dvoch komisí a viacerých politických strán, konzultácií s občianskou spoločnosťou a medzinárodných partnerov, ktorí pracujú v ľudských práv som rád, že počas tohto zasadnutia nebolo nikdy narušené plenárne zasadnutie kvôli politickému konfliktu. My tu teda pracujeme, aby sme udržali tohto ducha spolupráce a zaručili, aby naša parlamentná práca radila inkluzívna no a chceme zabezpečiť politický dialog a pokračovať v spoločných snahách a súdnej reformy a administratívnej teritoriálnej reformy. Kompromis a inklúzia bude, budú ťažisko našej angažovanosti, aj mojej angažovanosti ako predsedu parlamentu po právo pokroku Komisie parlament hneď začal vypracovať akčný plán na zaistenie toho, aby sme každý bod riešili čo najrychlejšie a efektívne to nám pomôže zvyšovať efektivitu našej práce. Ako si možno tiež uvedomujete, tiež sme vybudovali nový eh, operatívny vzťah s ombudsmanom. No a verejne sme povedali, že správy a odporúčania tejto inštitúcie budú prediskutovávané a zohľadňované pri tvorbe a hlasovaní o legislatívnych návrhoch. Okrem ďalších dôležitých eh, otázok eh, úrad ombudsmana úspešne jeho povedomie o právach rómskej populácie, čo je, eh, čo je krok vpred v rámci dialogu o ľudských právach. No a ministerstvo pre sociálne záležitosti a mládež reagovalo tým, že jeho odporúčania realizovalo s ohľadom na otázky bývania, chcela regularizovať rámec, aby poskytli sa hospodárska pomoc alebo prístup k zdravotníckej službám a vzdelávaniu. Myslím, že spolupráca s nezávislými inštitúciami, tak ako aj s občianskou spoločnosťou, nám veľmi pomôže v posilnení dozornej úlohy, ktorú má parlament podľa ústavy, rovnako nám to e, pomôže zrýchliť procesa vypracovania a príjmania legislatívy, e, čo znamená, že dodržovanie ľudských práv a rôzne zaujímavé skupiny a naši medzinárodní partnery. E, s nimi sa snažíme zvyšovať a zlepšovať spoluprácu a zvyšovať dôveryhodnosť našich inštitúcií. To je dôležité pre pozitívnu dynamiku. To 29. oktobra spoločný parlamentný výbor EU Albánska stabilizáciu a asociáciu v Tyrane z, súhlasil dôležité poručenie. Tešíme, súhlasíme a sme vďační našim priateľom z Európskeho parlamentu, ktorí prišli do Tyrany a dali kompromisné poručenie. No už a Ehm, začal dialog v týdení medzi komisárom Fulem a, premiérom, aby sme zaručili, aby krátkodobé opatrenia boli efektívne, zaručili hmatateľné výsledky a aby sme sa neprestali sústrediť na 5 e, priorít, ktoré sú v správe pokroku komisie. Odporúčania môžem vám zaistiť, že e, albánsky parlament urychlovať cestu reforiem aby sme presvedčili členské štáty, že Albánsko e, má vážny a seriózny záujem pokračovať pokračovanie ceste európskej integrácie. Samozrejme, za tri mesiace nie sme schopní priniesť zázraky, ale ukázali sa snahy o zavedenie a obnovy, teda posunenie právneho štátu. Bol vymenovaný Národný protikorupčný koordinátor a už teraz sa vypracúva protikorupčnú stratégiu, čo hovorí sa o novom dokumente, ktorý má posilniť opatrenia a kroky proti korupcii na vysokej úrovni, kde hlavne sa hovorí o konfiskácii majetku. Samozrejme, našim cieľom je, aby veľký, každý krok sa pokračoval za pomoci EU a členských štátov. Okrem toho minister spravodlivosti jeho kroky s milačným opatreniam, ktorý zbránia novému vykonávaniu spravodlivosti. Vláda tiež je proti nelegálnym stavbám a to lepším, lepším implementáciou práva bolo podpísané memorandum porozumenia medzi príslušnými službami, ktoré sa zameriava na zlepšenie spolupráce policajných orgánov v boji proti zločinu. My na poslednej štúdii ukázali i zvýšenie efektivity práce eh, štátnych orgánov, hlavne policie. Dúfame, že po zasadnutí Rady pre vnútorné záležitosti a spravodlivosti sa podpíše dohoda s Europolom a to pomôže koordinácii práce našich agentúr, boji proti organizovanému zločinu, nelegálnemu obchodovaniu a iným cezhraničným aktivitám. No a sme radi, že môžeme posilniť náš tradičný silný, konštruktívny prístup voči našim susedom. My sme presvedčení, že región bude prospešný, keď bude prospech našich národov a občanov. Nevnímame udelenie štátu, štatútu kandidátskej krajiny ako záver cesty nie. Vidíme to ako ďalšiu zástavku na našej ceste k európskym štandardom. Vnímame to ako milník, ktorý otvára novú kapitoli, kapitolu povinnosti a zodpovednosti. Dovolte mi ešte dodať niečo ďalšie, čo je pre nás veľmi dôležité. Zohľadom na rozhodnutie rady v decembri sme ochotnú, rozhodní, rozhodnutí postupovať rovnako rýchlosťou reforiem, pretože vieme, veľmi dobre, že reformy to nie sú pre Európu, ale preto, aby slúžili predovšetkým našim občanom. Sú presvedčený, že delenie tu kandidátskej krajiny ďalej eh, podporí naše snahy. Bude ďalšia motivácia. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. A teraz rád zodpoviem na všetky otázky a pripomienky. Ďakujem pekne. A pán Meta za vašu správu. Ďakujem vám za vašu dôležitú prezentáciu o veľmi pozitívnom vývoji vo vašej krajine za niekoľko mesiacov. A teraz začneme pánom Kukanom, ktorý je predsedom parlamentnej delegácie s Albánskom. Ďakujem, vážený pán pre, predseda. Vítajte, ja som veľmi rád, že vás môžeme prijať tu v Bruseli, v Európskom parlamente, e, pri tejto výmene názorov. E, váš prejav bol vynikajúci naozaj je ťažko nájsť čokoľvek, čom by som vám mohol protirečiť. Vy ste vyslali skutočne vynikajúce politické posolstvo a ja vás chcem len podnietiť, aby ste aj naďalej pokračovali v tejto ceste, ktorú ste tu práve odprezentovali. Tu. Teraz my veľmi pozitívne si ceníme e, túto pozitívnu e, orientáciu vo vašej krajine po voľbách, pokiaľ ide o odovzdanie, o pre, prevzatí moci, e, bez toho, že by tam došlo k nejakým zrážkam. Parlament funguje normálne a vieme, že v Albánsku to vždy tak nebolo. Ne veľmi by sme sa mýlili, keby sme tvrdili, že ten alebo onen človek viac alebo menej prispel k tejto situácii. Nie. Ja si myslím, že je potrebné presvedčiť sa o tom, že táto nová situácia je tu, treba ju ešte posilniť a utvrdiť. Povedali ste, že za niekoľko mesiacov sa nedajú robiť zázraky. Ehm, e, samozrejme, že musíme byť realisti, ale zároveň nám poukazujete nové smery, e, ktorými sa možno vydať. A vy ste odhodlaní ísť e, týmto novým smerom. No a ako dôkaz, že tieto tendencie, alebo táto tendencia je tam, mám v ruke E, uznesenie albánskeho parlamentu e, z 27. novembra s vašim podpisom a to je skutočne vynikajúci dôkaz, ako aj váš prejav, ktorý skutočne pozitívnym spôsobom pristupuje k integrácii. Je tam citované všetko, čo treba urobiť, aby ste pokročili na ceste k integrácii. Neviem, či moje informácie sú úplne správne, ale myslím si, že toto uznesenie bolo prijaté medzi vládnou stranou a opozíciou, ktorá teraz zohráva konštruktívnu úlohu. Je to dodatočný dôkaz toho, že veci sa menia správnym smerom. Veľmi pekne ďakujem. My hovoríme, že treba pokračovať že nám treba predkladať nové dôkazy, pretože my musíme vám dať šancu, aby ste nám to dokázali. Možno, že nie všetci budú so mnou súhlasiť, ale ja si myslím, že vám treba veriť a treba vám dať šancu. Nie, že by som bol prílišným optimistom. Nie, ja poznám vašu krajinu, vašich vodcov a ja viem, že vy osobne môžete zohrať veľmi pozitívnu úlohu. Zohrali ste ju v minulosti a ja vás chcem podnietiť, aby ste to robili aj v budúcnosti. Ale sú tu krajiny, ktoré naďalej hovoria, že ešte je tu stále príliš veľa žia albánskych žiadateľov o azyl. Je naozaj pravdou, na začiatku e, režimu, naozaj nástupu režimu, bol veľký pocit žiadateľov o azyl. Teraz už trošku poklesol a vy viete, že my teraz prežívame E, špeciálnu situáciu. Blížia sa európske voľby, vy si to musíte uvedomovať a nemôžete dať šancu takýmto ľuďom, aby sa nechávali počuť. To je priateľská rada, ktorú vám dávam. Ďakujem, Eduard, za toto veľmi mm, pozitívne a podnecujúce hodnotenie. Takže teraz dávam slovo e, pánovi Vulianičovi. Ďakujem, vážený pán Predseda, som šťastný, že vás tu môžem dnes vidieť. E, došlo k dobrým veciam. Uznesenie o Albánsku má pozitívnu orientáciu, bolo prijaté takmer jednomyselne, e, bolo tam iba jedno zdržanie sa a všetci ostatní kolegovia e, prijali toto uznesenie o Albánsku. Budúci týždeň budeme o v tomto uznesení hlasovať na pléne. A my sme na tom trvali, pretože parlament má veľmi jasné stanovisko, pokiaľ ide o túto otázku. a my by sme chceli dať naše stanovisko ešte skôr, ako sa vyjadrí ten, kto má posledné slovo, teda rada. Som si istý, že posolstvo parlamentu sa dotkne aj rady a že ovplyvní radu a že bude e, otázka albánska priaznevo prijatá, ale nejde tu len o posolstvo parlamentu, ktoré bude pozitívne. Ja som presvedčený, že všetci, ktorí majú záujem vidieť, vidia, že veci e, v Albánsku sa zmenili pozitívnym spôsobom. Je tu nový prístup, nové postoje a e, postoj k záväzkom to je niečo, čo sme hovorili prvýkrát, keď sme sa stretli, tak sme hovorili o konsenze. Ja som vravel, že pre nás, ktorí sme žili e, v socialistických krajinách, slovo konsenzus nie je správne slovo. Treba skôr hovoriť o kompromisoch a hľadať riešenia. A ja si myslím, že vy ste to dosiahli. Máte podporu opozície a e, to, to si ľudia cenia, každý si to cení. Samozrejme, že je tu ešte veľa otázok, ktoré neboli vyriešené a ktoré pretrvávajú. Organizovaný zločin, korupcia, e, organizácia administratívy a tak ďalej, ale ja nemám najmenšie pochybnosti a som presvedčený, že Albánci budú schopní tento problém vyriešiť. A to relatívne v krátkom čase. Ja viem, že veci nemožno robiť zo dňa na deň. Vy nemôžete všetky triumfy vybrať a vyčerpať hneď naraz. Ale aj tak došlo k zázraku. Boli tu manifestácie v uliciach týrany proti chemickým zbraniam a vláda ľudí vypočula. A pre mňa je to naozaj zázrak, pretože to je niečo úplne nové to je nový spôsob, ako e, vnímate veci. Krajina urobila už veľa. My sme sa pokúsili pomôcť vám v rámci možnosti a som presvedčený, že veci idú správnym smerom. A treba na tejto ceste zostať a tento smer zachovať samozrejme za podmienky, že každý prinesie e, svoje zrniečko. Ďakujem, pán Rovček. Ďakujem. Positive note. You started with support. Budem pokračovať na tomto pozitívnej nálade. Ste začali s podporou a hovorili ste, že áno, je to podpora, no a keď Albánsko bude pokračovať takýmto spôsobom, tak vás môžem uistiť, že nás podporí nielen naša skupina socialisti a demokrati, ale som si istý, že aj ďalšie politické skupiny Hovorili ste o jednom slovo. Inkluzivita, čo je veľmi dôležité, tak v parlamente opozícii a náš, náš signál bol. Now after election, no matter who governs, who is in opposition, what is needed is inclusiveness and cooperation. But what is all... No a dôležité je, je to inkluzivita, aj čo sa týka občianskej spoločnosti, pretože parlament, ten si volia ľudia, je to vyjadrenie vole obyvateľov. No a záujem spoločnosť, takže je dobré, že konzultujete všetky politické strany, ale aj občianskú spoločnosť. Ale nevidím demonstrácie vlády ako zázrak, ale ukazuje to výšenú vyspelosť taká, spoločnosti ako politických lídrov. Takže opäť je to veľmi dobrá správa a dobré argumenty. Ďalej spolupráca je dôležitá. Opätovne dovolte mi vám zagratulovať v uznesení, čo ste povedali Viete, čo treba robiť. Viete, čo? Naša úloha. Či už je to reforma súdnictva, administratívna reforma, boja proti organizovanému zločinu. To je dôležité nielen pre eh, proces vstupu do EU, ale tiež je to dôležité pre fungovanie eh, tak eh, albanského štátu a tiež hospodárstva. Takže opätovne vám chcem poradiť, aby ste sa sústredili hospodárstva. Myslím, že Albánsko je na dobrej ceste, má množstvo príležitosti. Takže ja som presvedčený, že tieto príležitosti využijete aj pre hospodársky rozvoj krajiny, ale dovolte mi tiež povedať, je to tu možnosť, sú možnosti na čo by ste sa mohli spolu, sústrediť, to je regionálna spolupráca. Keď sa pozrieme okolí regiónu, vidíme Montenegro rokuje, Srbsko, čo skoro začne, živý dialog medzi Belehradom a Prištinou. No a Kosové máme dru- druhé kolo volie cez víkend, bolo to veľmi plynulo, takže je to dobrá príležitosť pre regionálnu spoluprácu. Vy ako predseda parlamentu by ste mohli zohrávať veľmi pozitívnu úlohu. Tomto ja som si istý, že my s kolegami vám v tomto procese pomôžeme. Samozrejme, boli by sme radi, aby Albánsko dostalo kandidátsky štatút, ako ste povedali, nie je to ešte koniec procesu. No a keď hovoríme s našimi kolegami v domácich parlamentoch, vládach, nie je to koniec cesty, ale iba začiatok. A keď sa objavia nejaké problémy, problémy, potreba reforiem, áno, vieme to, vy to viete, my to vieme, vás to spraviť na ceste, ceste rokovaní. Takže opätovne to je signál, čím skôr zastaneme, čím získate, skôr získate štátu, čím skôr budú rokovania otvorené, tým lepšie. Ďakujem pekne. On my list is Mr. Kacin. Thank you, Chair. Ďakujem. Ambassador, I'm glad that you are here. Teší ma, že ste tu, pán veľvyslanec, vo vašej e, novej úlohe predsedu parlamentu. Takže teraz je to dôležitejšia pozícia. Ja viem, že <clears throat> nebudete pozorovateľom, ale hráčom. V prvom rade je tu potreba demokratizácie. Musíme posilniť úlohu národných parlamentov. Chceli by sme posilniť takisto úlohu Európskeho parlamentu, aby európske inštitúcie boli efektívnejšie a bližšie k občanov. Verím, že vaša úloha úloha úlohe predsedu je veľmi dôležitá pre ľudí, aby pochopili ako treba postupovať a čo treba urobiť. Tá inkluzívnosť začína v parlamente. Opozícia potrebuje zodpovednosť, nielen byť proti. Albánsko stratilo veľa času. Vy ste čakali, my sme boli trpezliví, takže naozaj pokračujte a verím, že e, splníte všetko, čo sa tu spomenulo. čo ste povedali na úvod, bolo veľmi e, vyvážené. Bol to naozaj e, božská hudba pre naše uši. Ale chcem tiež e, zdôrazniť dôležitú vec toho, že tieto pozitívne rozvojové tendencie treba dovršiť. Potrebujeme naozaj hlasný budíček pre Macedónsko, vašeho priameho suseda. Je tu veľmi dôležitý, podstatný podiel albánskej menšiny, takže oni musia byť konštruktívnymi hráčmi takisto. Hovorím tiež o demokratizácii <clears throat> tejto krajiny. Bez pozitívnych zmien v demokratizácii krajiny nebude tu prielom. pokiaľ ide o štatút Macedónie. Musíme ich vrátiť do skutočného času a ja verím, <clears throat> že vy by ste mohli byť kreatívnou, kreatívnym premostením v tejto súvislosti. My teda Albánsko vnímame ako veľmi konštruktívneho hráča. Momentálne tu máme veľmi aktívny trojuholník Belehrad, Podgorica, Priština. V tomto tvare by sme chceli mať také pozitívne zemetrasenie Naozaj ma teší, že vás tu vidím. Príďte častejšie. Je to plodné. Nielen pre vás, takisto veľmi plodné pre nás, <clears throat> ako pre výbor, ako aj pre našu inštitúciu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz, pán predseda, máte celý ten čas až do konca zasadnutia, vlastne teda 5 minút. Chcel by som sa poďakovať e, pánovi Kukánovi, e, Ručekovi, pánovi Káčinovi. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše komentáre. Ďakujem za podporu, ktorú dávate Albánsku. Ďakujem za podporu, ktorú dávate integračnému procesu. Ďakujem za podporu tohto uznesenia ktoré vo vašom výbore práve bolo schválené. V minulosti ste boli e, kritickejší, pretože my sme mali viac problémov. Dnes máte pozitívny e, postoj, pretože Albánsko dosiahlo pozitívne výsledky, pri už niekoľko mesiacov ich dosahuje. A chcem zdôrazniť, že posledné E, uznesenie, ktoré bolo v albánskom parlamente jednomyselne prijaté, e, bolo predložené opozíciou, bolo veľmi dobré, takže opozícia sa ukázala veľmi aktívna a táto spolupráca medzi všetkými stranami sa obnovila niekoľkokrát. Lebo Európska integrácia bola národným cieľom a všetky strany za tým stáli počas posledných volieb, ako viete. Albánsky občania e, vo voľbách preukázali vysokú zodpovednosť, odmietli všetky alternatívy nacionalistického charakteru a hlasovali za tie strany, ktoré sú za európsky projekt. Vieme, aké sú naše problémy a ako ste povedali, my e, spolupracujeme aj s členskými štátmi. My e, registrujeme problémy a snažíme sa ich riešiť prostredníctvom bilaterálnej spolupráce alebo aj na multilaterálnej úrovni. Želáme si, každý deň dosahovať nejaké výsledky. Nie iba v deň, keď sa prijíma rozhodnutie v rade. To o tom rozhodujú členské štáty. My si to nemôžeme vynúcovať, ale my pracujeme za každých okolností, pretože to je naša zodpovednosť voči našim občanom a to je prvoradé. A naďalej budeme pokračovať týmto smerom budeme pokračovať v pokusoch a budeme sa snažiť dosiahnuť týchto 5 princípov, splniť vaše odporúčania a chceme pokračovať aj v udržiavaní pravidelných vzťahov s komisiou a s výborom a s Albánskom, aby sme pokročili a aby sme mohli garantovať kontinuitu celého procesu. Takisto treba vedieť, že e, schopnosť transformácia, e, proces e, rozširovania viedol k spolupráci Albánsko, Macedónsko, Srbsko, Čierna hora, Kosovo, Bosna a Hercegovina a ďalší. A my naďalej budeme spolupracovať. Albánsko bude naďalej ešte aktívnejšia, ako v minulosti bolo. Aktívnejšie, ako bolo. Stretol som sa s predsedom Srbského parlamentu asi pred dvoma mesiacmi. A oni vytvorili e, parlamentnú skupinu priateľstva s Albánskom. A my to tiež čo skoro urobíme. Premiér vyhlásil, že si želá navštíviť Belehrad, aby ešte posilnil našu spoluprácu. Albánsko podporuje tento dialog medzi Kosovom a Srbskom, lebo ten je nevyhnutný, ak chceme zlepšiť obraz celého regiónu e, pred Európskou úniou, ale aj v očiach zahraničných investorov, pretože pre nás je veľmi dôležité úplne zmeniť obraz nášho regiónu. A ten sa už vo vzťahu k minulosti zmenil. My naďalej budeme my naďalej máme však istý problém, pokiaľ ide o náš imič v dôsledku niektorých problémov, ktoré všetci poznáme. Spolupracujeme so všetkými e, krajinami v regióne v boji proti organizovanému zločinu, proti e, pašovaniu drog e, a my si uvedomujeme, že tento pozitívny obraz pre celý región nám umožní nielen vstúpiť do Európskej únie, ale rovnako podporiť investorov, aby v blízkej budúcnosti prišli a to je nevyhnutné pre e, ekonomický rozvoj našej krajine a pre zamestnanosť našich občanov a ich e, životné podmienky. Takže my budeme ďalej pokračovať týmto smerom a dúfam, že uro- a pre- ubezpečujem vás, že urobíme všetko, čo bude v našich silách. Želáme si spolupracovať s vami aj v budúcnosti, aby sme e, si tento smer zachovali. E, tak ako sme na ni nastúpili od júna. spolupráca, kompromisy, začleňovanie, to sú základné prvky pre nás, to sú naše hlavné priority. My naďalej budeme takto pokračovať, lebo pre nás je národným cieľom európska integrácia. Ďakujem a my v budúcnosti rátame s vami. Ďakujem, vážený pán predseda ako ste konštatovali, v tejto sále máte iba priateľov, ako to povedala naša kolegyňa. Tento politický vývoj bude pokračovať a aj táto politická spolupráca, tento konštruktívny duch spolupráce. Takže my vám želáme veľa úspechov a aj Albánsku. A teraz pred koncom vám želám e, dobrý, príjemný obed.